Good afternoon, colleagues. Príjemné popoludne, kolegovia. Začneme dnešné popoludnejšie zasadnutie schválením programu. E, mám aj zo pár oznámení, skôr ako sa pustíme do popoludnejšieho vypočutia. Takže bod 1 je schválenie programu. Tu by som chcel navrhnúť doplnenie nového bodu 18 a do zajtrajšieho programu zasadnutia Libe je to prioritná otázka na písomnú odpoveď komisie zo 6. oktobra 2016 zo strany Sophie Interveld na tému tzv. Privacy Shield a Yahoo E, údajne tajne skenujú maily pre americkú tajnú službu. Toto, tento bod začneme 18.20. Ak nemáte žiadne pripomienky, tak schválime e, náš program aj s touto zmenou. Po druhé, máme tu jazykový režim. Opäť žiaľ, dánština, malština, maďarčina a gelština nie sú zabezpečené e, v rámci tlmočníckého režimu. A potom E, máme odporúčania koordinátorov, ktoré potrebujeme schváliť podľa pravidla 205, takže tu nominácia spravodajcu pani Jiménez Beseril Barrio z EPP bola nominovaná za spravodajkyňu pre správu o implementácii smernice 2012-29 EU o minimálnych normách pre práva na podporu obetí trestných činov. Je to podľa pravidla 55 e, výboru FAM. Spravodajcom stanovisko to je pán Bonny z IPP, e menovali ho koordinátori, bol nominovaným spravodajcom pre stanovisko k správe výboru ITRE o Európskej cloudovej iniciatíve. E, môže náš výbor schváliť tieto odporúčania koordinátorov podľa pravidla 205, ak áno, tak je to schválené. A teda ešte jedna ďalšia Ďalšie oznámenie. Zajtra budeme elektronicky hlasovať o 11.45, takže vás poprosím, aby ste si priniesli hlasovacie zariadenie. Pani Gomez, máte faktickú? Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela zopakovať to, čo som vám napísala minulý týždeň. Chcela by som, aby ste vedeli, že som napísala pánovi predsedovi a žiadala som o to, aby sme mali vypočutie alebo aspoň krátke vysvetlenie zo strany komisie o vyhlas- k vyhláseniam komisára Guntera, Guntera Ottingera, ktoré boli rasistické, homofóbne, e, znevažovali ženy a myslím si, že to je absolútne nepriateľné, aby komisár takto vystupoval. A navyše komisár dostal ďalšie, ďalší mandát, bude podpredsedom komisia si neviem predstaviť, že by takéto niečo sa udialo bez náležitého vypočutia v parlamente, ale aspoň minimálne by tu mala byť žiadosť, aby komisia vysvetlila toto vyhlásenie pána Otingera ja si myslím, že to je nevyhnutne nutné a chcela by som, aby ste o tom vedeli a aby ste podporili nášho pána predsedu pri e, žiadosti na komisiu o takéto vysvetlenie. Ďakujem pekne, pani Gomez. Ak už nemá nikto žiadne pripomienky, na toto môžem zareagovať. Áno e, to, čo ste povedali, ste mi poslali aj písomne, nielen vy, aj, ale aj ďalší kolega či kolegyňa riešime to s koordinátormi a zistíme, aké vhodné konanie e, by sme mali zaujať. Ďakujem pekne, že ste to oficiálne spomenuli. Takže kolegovia, môžeme teraz prejsť na e, hlavný program dnešného popoludňa, to je vypočutie k modrej karte. Dovolte, aby som privítal e, nášho hostia. Ďakujem, že ste prišli v pondelok popoludní. Predovšetkým by som rád predstavil toto vypočutie predsedám a zároveň som aj spravodajcom, čo je dosť nezvyčajné, takže poprosím o trochu trpenia e, pre to moje úvodné vystúpenie a zároveň aj samozrejme privítanie našich hostí. Takže, vážení rečníci, dámy a páni, samozrejme veľkou cťou privítať vás na tomto vypočutí o reforme Európskej modrej karty. Revízia Európskej modrej karty, ako kolegovia vedia, je dôležitá a zároveň citlivá v súvislosti so zákonom migráciou, ktorú máme na programe v tomto výbore od Lisabonskej zmluvy. A je to téma, ktorá ktorú náš výbor e, považuje za veľmi dôležitú. Toto vypočutie sa zameria skôr na také kľúčové e, témy tejto revízie a na kontext. A som veľmi rád, že máme tu expertov, ktorí vystúpia a pomôžu poinformovať poslancov a tieňových spravodajcov, ktorí sú tu dnes prítomní, tak aby sme mohli lepšie zrevidovať modrú kartu. Legislatívny návrh o EU modrej karty je z roku 2009. Je to smernica, ktorá je stále platná a je nutné e, no, modernizovať tento systém, pretože si uvedujeme, že aktuálny systém modrej karty sa moc často nevyužíva, nie je považovaný za nejaký veľký úspech. A revízia je dôležitá aj preto, že pôvodne išlo o to, aby sme prilákali vysoko kvalifikovaných pracujúcich z celého sveta, tak aby sme vyriešili tie neobsadené pracovné miesta v EU. Išlo o posilnenie konkurencie schopnosti EU a o poskytnutie odpovede na demografický vývoj stárnuceho obyvateľstva na našom kontinente. Takže okrem týchto špecifických cieľov je potrebné spomnúť aj to, že nová modrá karta je jediným návrhom, o ktorom momentálne rokujeme v oblasti zákonnej migrácie. Za posledných zo pár rokov e, sme sa zamerovali pre všetkým na riešenie e, krízových situácií utečencov, na núdzové riešenia a nemali sme čas na dlhodobé riešenia a nehľadali sme nové zákonné cesty pre migráciu. A teda revízia modrej karty sa stáva dôležitou témou a musíme to nastaviť správne. Tento nový legislatívny návrh vlastne prvým prejavom akejsi novej politiky legálnej migrácie e, v Európskej migračnej agendy Európskej komisie z roku 2015. Je to jeden zo štyroch piliarov, e, ktorý má lepšie riadiť migráciu. Modernizácia a reforma systému modrej karty bola hlavným legislatívnym aktom, ktorý máme, má komisia na programe v rámci migračnej agendy. A legálna migrácia s základnou súčasťou holistického prístupu k migrácii Európskeho parlamentu, tak ako to bolo zdôraznené aj v uznesení EP, ktoré bol v Lani schválené na základe správy Mecova Kenge. Takže je to, aj to dnešné vypočutie súčasťou holistického prístupu. Dnes chceme vyhodnotiť, či náš návrh má šancu prekonať tie nedostatky systému z roku 2009 a zároveň budeme mať príležitosť zamysleť sa v širšom kontexte E, nad migračnou politikou pracujúcich, alebo teda pracovnou migračnou politikou EÚ. E, tu spolupracujeme s Výborom pre zamestnanosť a sociálne otázky. Európska komisia v správe o hodnotiacej správe roku 2014 sama povedala, že smernica z roku 2009 o modrej karte sa neosvedčila, nebola úspešná a preto treba navrhnúť lepší systém. Bude ten nový systém lepší? To je tá hlavná otázka, ktorú si dnes kladieme. A keďže som spravodajcom Samozrejme, mám mimoriadný záujem na tom, aby som si vypočul názory našich hostí na túto konkrétnu otázku. Ja pripravujem správu, ktorá v aktuálnej podobe čakáme na diskusie vo výbore EMPLO v rámci zdieľaných e, právomocí a potom by to mali predstavené na, našej, na našom výbore 8. decembra. Cieľom by malo začať rokovania na jar budúceho roku. Čo sa týka aktuálnej situácie, najprv musíme kriticky vyhodnotiť návrh e, pod vedením predstaviteľov OECD Európskej komisie, zástupcov akademických kruhov, preskúmať e, kontext potreby EU politiky a legislatívy a potenciálne potenciálne dopady navrhovaných opatrení. Potom e, zohľadníme určité národné špecifika a zistíme, či a do akej miery by nová modrá karta mohla byť prínosom. Jednou z kľúčových črt tohto návrhu je naozaj zrušenie paralelných národných systémov, ktorých cieľom je prilákať vysoko kvalifikovaných príslušníkov tretich štátov. Preskúmame teda potenciálny prínos celoeurópskej EU modrej karty v porovnaní s tým, čo robia členské štáty na národnej úrovni. A toto je veľmi dôležitý bod. Aký je prínos európskej modrej karty v porovnaní s tým, čo momentálne robia členské štáty individuálne? a uzavrieme to celé na takej globálnejšej, no, globálnejšiu notu s zastupcami Medzinárodnej organizácie pre migráciu. E, budeme zvažovať, aká je situácia vysoko kvalifikovaných pracovníkov v širšom kontexte pracovnej migrácie. Takže kolegovia, to je tak asi prehľad toho, čo chceme dnes dosiahnuť v rámci vypočutia. E, Teším sa na vystúpenia hostí, aj poslancov. A niekoľko slov k postupu. E, budeme mať tri časti. Po každej časti budú otázky a odpovede s poslancami, e, tak aby aj hostia vedeli, ako to bude postupovať. E, toto vypočutie je vysielané na webe a vystúpenia rečníkov aj účastníkov sú nahrávané. Takže kolegovia, začneme prvou časťou. Je to spoločná prezentácia dvoch rečníkov. OECD a Európska komisia výskumný projekt, <clears throat> je to štúdia e, Takže s veľkým potešením môžem privítať Jean-Christophe Dimont, e, vedúceho divízie a Jonatana Čalov, e, odborníka na politiku komparatívnej migrácie. Obidvaja sú z e, divízie medzinárodnej migrácie OECD a spoločne nám predstavia tento projekt E, kolegovia ICD robili tento výskum spolu s Európskou komisiou, prehodnocovali libra, e, pracovnú migračnú politiku v Európe a zverejnili štúdiu nábor imigrantov ako pracujúcich v Európe. Ich zistenia a odporúčania e, sa potom premietli do návrhu modrej karty. Tá štúdia je k dispozícii ako podkladový materiál a e, dá sa nájsť aj na webovej stránke spolu s týmto vypočutím. Takže vypočujeme sa na našich dvoch odborníkov. Kolegovia, máte asi 15 minút, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Príjemné popoludnie je nám veľkým potešením podeliť sa s vami o hlavné zistenia našej štúdie, ktorú sme robili spolu s Európskou komisiou pod názvom Nábor e, imigrantov pracujúcich do Európy. Je to e, globálnejší názor na kapacitu EÚ prilákať a udržať vysoko kvalifikovaných e, pracujúcich. Takže kľúčové otázky, na ktoré sme sa zameriavali, alebo ktoré chceme, na ktoré sa chceme zamerať počas tejto prezentácii. Dokáže EÚ prilákať takých zručných pracovníkov, také zručnosti, ktoré potrebuje, kto chce ísť do EÚ a čo sa dá spraviť na úrovni EÚ, aby sa zlepšila schopnosť EÚ prilákať a uchovať, e, udržať si tie zručnosti ľudí s takými zručnosťami, ktoré potrebuje. V podstate sú také tri odkazy, ako vidíte, EÚ v podstate b, e, je v, e, hra box, ale v inej e, váhovej kategórii. Po druhé, prínos EU politik e, sa dá zlepšiť, ale dá sa to spraviť cez revíziu modrej karty a tu povieme presne, aké odporúčania sme spravili v tejto veci, ale máme pocit, že si to teda vyžaduje globálny prístup a atraktívnosti a udržania e, talentovaných, e, zručných ľudí. Prekračuje to hranice len modrej karty Takže toto je aktuálna situácia. Európa už má, asi vás to neprekvapí, rovnako stálych imigrantov ako Spojené štáty. Asi milión. Samozrejme, EU je o niečo väčšia, takže máme meč, menší podiel, čo sa týka počtu obyvateľov. Ale zároveň vidíme, že migrácia pre zamestnanie v Európe predstavuje oveľa menší podiel celkovej populácie v každom štáte v porovnaní s Austráliou či Kanadou. Tam e, to predstavuje až 20 obyvateľstva napríklad. Takže čo sa týka koho dokáže EÚ prilákať z, z, mimo EÚ, vidíte, že 50 sú nekvalifikovaní migranti podľa ICD, chcú ísť do EÚ. Každý tretí ide do EÚ. Potom, ako sa zvyšuje úroveň vzdelania, tak potom sú tu mimo EÚ migranti, ktorí odchádzajú z EÚ a potom tu sú iba zámery migrovať. Keď sme sa pýtali ľudí, či chcú ísť do nejakej inej krajiny, kde vo svete za prácou, kam by chceli ísť, tak vidíme viac menej e, také isté výsledky, alebo väčšie, v menšej miere, pardon, 40 približne nekvalifikovaných alebo nízkokvalifikovaných chce ísť do EÚ a 37 vysokokvalifikovaných chce ísť do EÚ. Takže toto je zaujímavý graf, pretože svedčí o tom, že viac ľudí vysokoškolským vzdelaním sa skôr rozhodnú pre EÚ ako pre Spojené štáty. Takže otázkou znie, otázka znie, prečo iba 34% e, ich nakoniec aj príde. Potom sú to tabulka podľa krajín pôvodu. EÚ je preferovaná destinácia samozrejme pre Európanov, čo nikoho neprekvapuje, Európanov mimo Európskej únie, ale aj pre vysoko vzdelaných migrantov zo subsaharskej Afriky. Asi 45 ľudí z Európy mimo EÚ s vysokoškolským vzdelaním by chceli prísť do EÚ za prácou, čo je ten najvyšší podiel, ako vidíme na tejto prísvitke. Jedna oblasť, v ktorej EÚ si počína celkom dobre, je atraktívnosti medzi, pre medzinárodných študentov. Takmer milión, o niečo menej 900 tisíc medzinárodných študentov z tretich štátov študujú, študovali v roku 2012 v EÚ. Ako vidíte, od roku 2003 sme predbehli Spojené štáty, čiže EÚ si počína celkom dobre, čo sa týka prilákania medzinárodných študentov. Už horšie si počíname, čo sa týka ich udržania 40-45 e, Austrália, Kanada či Spojené štáty si udržia e, absolventov vysokých škôl, v Európe je to menej. Ak sa pýtame zamestnávateľov, aké majú problémy, tak ako to vidíte na tomto grafe zo Svetového ekonomického fóra, to správa, globálna správa o konkurencieschopnosti, e, tí, ktorí majú modrú kartu, sú vnímaní za zamestná- z pohľadu zamestnávateľa ako menej zaujímaví ako e, celkové z OECD štátov. Čiže sme menej schopní prilákať talentov, ale aj menej schopní ich e, udržať potom na našom území. V tomto kontexte, aká je tu úloha pre politiky pracovnej migrácie? Takže E, priestor pre národné politiky sa zmenšuje, pretože veľká väčšina krajín OECD e, má podobné politiky a osvedčené postupy priláka, e, uľahčuje sa v podstate migrácia študentov, ktorí potom môžu nastúpiť do práce a sú tu atraktívne balíky napríklad preto, aby prišli manželky a zamestnali sa a takisto aj aktívne náborové kampane a tým pádom zamestnávateľi a migranti si môžu, majú z čoho vybrať. Je tu menší vplyv verejnej politiky na medzinárodný e, nábor vysokokvalifikovaných pracovníkov. Avšak myslíme si, že koordinácia a spolupráca medzi štátmi môže byť prínosom, ak e, sa využijú štyri zásadné veci. Veľkosť ako také, EÚ, má jednoznačne výhodu, čo sa týka veľkosti trhu. Diverzita, rôznorodosť, ďalšia potenciálna hodnota EÚ. Úspory množstevné, ak, e, a potom branding a outreach, alebo teda oslovovanie potenciálnych záujemcov. Kde môžu zavážiť EU politiky? Tu ide o konkurenčnú výhodu v rámci zamestnaneckých politík. A skôr ako posuniem slovo kolegovi, ktorý bude hovoriť o konkrétnych odporúčaniach, e, o ktorých chceme sami hovoriť. Ešte posledná prísvitka. Tu sú rôzne procesy, cez ktoré e, smernice e, riešia zákonnú migráciu, nezákonnú migráciu, nadmigráciu. Je to postupný prístup, sú tu mnohé aspekty, ktoré sa riešia ak EÚ síce dosiahlo úspech stanovania spoločných norie v mnohých oblastiach, národné systémy vzdelávania tam nepospadajú. Národné systémy ešte stále sú flexibilnejšie a efektívnejšie, čo sa týka prilákania a udržania talentov. Čiže čo sa s tým dá spraviť, to už nechám kolegovi, aby im to vysvetlil. Ďakujem veľmi pekne v, zvere, v publikácii nájdete rozličné odporúčania, ktoré sa týkajú rozličných oblastí, e, ktoré súvisia s e, manažmentom migrácie v rámci EÚ. Nejde len o povolenie, na, na základe ktorého k nám prichádzajú pracovníci. Um, povolenie pri povolení sú určite podmienky uh, jedným z kľúčových faktorov. Aby ste mali predstavu o tom, aký úspech zaznamenala modrá karta, my sme to vyrátali tak, že aspoň 10 tisíc ľudí, desiatky tisíc ľudí mali, zos, mali dostať modrú kartu pri vstupe do EÚ za súčasných podmienok. Potom samozrejme mali iné povolenia, e, zmenili status a tak ďalej. Keď sa pozriete na Austráliu, či Spojené štáty, či Kanadu, tam príjmajú zhruba 60 tisíc vysoko kvalifikovaných migrantov. Takže je zrejme, že tá úroveň je oveľa, že ten počet je oveľa vyšší. Musíme zobrať e, do úvahy samozrejme rôzne, rôzne faktory, kde môže migrácia priniesť pridanú hodnotu. Ja nepôjdem samozrejme do podrobností, ale poskyt, Poskytli sme indikácie ohľadne skvalitnenia celkového rámca zákonnej migrácie, pokiaľ ide o uznávanie kvalifikácií, prenositeľnosti v rámci EÚ, či presadzovanie a budovanie alebo zlepšovanie prepojení jednotlivých databáz na účely zlepšenia efektívnosti a tak ďalej. Ďalej hovoríme o zlepšení postupov. Existuje štandardný formulár pre šengenské víza. A myslíme si, že mm, potom je tu samozrejme ešte, ešte aj portál a v rámci čoho sú teda informácie o tom, ako to funguje v členských štátov. No a ešte potom kolega ukázal graf, pokiaľ ide o realizáciu politiku. Tam, tam treba prispôsobiť regulačný štatutárny rámec, aby sme sa dokázali rýchlo prispôsobiť meniacej sa situácii. Branding. Ďalšia otázka. Ako osloviť, ako dať na známosť, že EÚ má záujem o týchto pracovníkov. Hovoril som už o niekoľkých odporúčaniach. Sú tu v EÚ existujú isté povolenia, ktoré umožňujú uľahčený prechod hraníc na účely e, potom zmeny statusu na povolenie EÚ a tak ďalej. Ďalší slajd poprosím prospech alebo benefity Nuž ani zamestnávateľa, ani pracovníci nevnímali modrú kartu ako nejaký benefit. Otázka teda znie je, ako zatraktívniť celý balíček a samozrejme treba zvýšiť príležitosti, pokiaľ ide o vnútraunijnú mobilitu a stavať aj mosty medzi povoleniami v rámci aj v jednotlivých členských štátoch. Poprosím ďalej. K modrej karte konkrétne. Pozreli sme sa aj na otázku platov. Toto je jediný graf, ktorý mám a vidíte, ako problematické je získať modrú kartu v rozličných členských štátoch. Na grafe vidíte, aký podiel z terciálne, vzdelaných popul- z terciálne vzdelanej populácie v každej krajine už zarába nad rámec národnej modrej karty. Čiže vidíte obrovský, obrovský rozdiel. V niektorých krajinách je to nesmierne ťažké, v iných krajinách je to povedzme jednoduchšie a červené Slobčeky e, sú, sú krajiny, kde nemajú modrú kartu a vidíte, že tam je to oveľa jednoduchšie len aby som vám dal príklad v Spojených štátoch, pokiaľ ide H, o H1B, teda to je kategória vysoko kvalifikovaných pracovníkov, tam až tri štvrtiny z nich zarábajú viac než ekvivalent Prahu modrej karty, čiže je tu jasne problém s výlučnosťou, je to vymedzené len na čerstvých absolventov, ktorí majú nižšie platy. Ako hovorím, pri vstupe na pracovný e, trh sú tie platy nižšie, čiže, ne, čiže majú problém vlastne sa kvalifikovať na modrú kartu. Hoci aj ak zvýšite schopnosť získať modrú kartu tým, že znížite prahovú hodnotu, ak sa pozriete na tie 4 desatiny príjmu, tak ten počet posunite o 40 či 50 tisíc. Určite nie je to enormný počet, ale určite je to lepšie a to hovorím samozrejme pri súčasných podmienkach. Ďalšie, jedno, ďalšie problémy, pokiaľ ide o modrú kartu, teda hovorím nižšie, nižší platový práh. My sme riešili aj prekažky, ktoré sa týkali kontrahovania a čakacej doby pred možnosťou realizovať mobilitu, riešili sme aj e, testy pracovného trhu, čiže e, čo by sa stalo, ak by sme išli cestou iného režimu než modrej karty. Všimli sme si, že mnohé členské štáty ponúkajú tým, ktorí dlhodobo pobývajú na ich teritoriu, ponúkajú im možnosť, že je jednoduchšie získať e, takúto kartu, ak pobývajú dlhšie na území. A posledné odporúčanie bolo také, snažte sa riešiť otázku uznávania kvalifikácií tým, že umožníte potenciálnym kandidátom sa predkvalifikovať. Inými slovami, mm, ak máte zahraničné kvalifikácie či kvalifikácie EÚ, tak ich treba kvalifikovať. To znamená, že ak bude pracovná ponuka a ak bude v poriadku platový prach, tak potom vlastne všetky ostatné podmienky splnené boli. No, naša publikácia má niekoľko e, desiatok strán, čiže dnes som chcel len takých zopár, na takých zopár vecí upozorniť. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, v závere tohto panelu si vypočujeme otázky. Ja teraz eh, od, odozdávam slovo pani Laure Korado ktorá je z Európskej komisie a je vedúcou útvaru pre legálnu migráciu a tak ďalej. Ďakujem ešte aj kolegom za to, že prišli. Vidím tu aj mnoho tieňových správodajcov. Začali sme pracovať na tomto návrhu, ale samozrejme teraz nás zaujímajú aj e, aspekty spojené s pridanou hodnotou pre Európsku úniu. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som povďačná kolegom z OECD za prezentáciu. Naozaj štúdia, ktorú realizovali v spolupráci s nami ohľadne pracovnej politiky v Európe, bolo nesmierne užitočné a bolo na, bolo nápomocné môcť prečítať zistenia štúdie aj v súčinnosti s našou dopadovou štúdiou. Jonathan vysvetlil, že najmä pokiaľ ide o platový prach, e, Samozrejme, v tomto smere máme aj my e, v našej dopadovej štúdii, ale ja som sa chcela skôr za, zamerať na kľúčové aspekty a možno, že riešiť aj také e, problémy, ktoré sa vynorili, ktoré sú povedzme kontroverznejšie, o ktorých sa diskutovalo a e, pri ktorých sa vám parlamentu vynarajú stále isté otázniky a nielen vám samozrejme, ale aj externým aktérom. Jeden z hlavných cieľom bolo um, zinkluzívniť, sflexibilniť súčasný režim modrej karty, tak aby tento režim naozaj fungoval, aby sme prilákali oveľa vyšší počet vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Um, kolegovia z OECD samotní hovorili, že v skutku Európa má väčší potenciál na prilákanie vysoko kvalifikovaných pracovníkov, oveľa väčší potenciál v porovnaní s ďalšími krajinami, ale aj v porovnaní so um, so zámermi tých, ktorí by radi do Európy prišli, ak by boli podmienky e, atraktívnejšie. Samozrejme, to povolenie je len jednou z podmienok, ale je samozrejme dôležitou podmienok. Pokiaľ ide o e, úroveň platov, Jonathan to veľmi jasne vysvetlil. Súčasná prahová hodnota modrej karty v tomto smere je pomerne vysoká. Ak sa pozriete na skutočnosť a prahové hodnoty, ktoré existujú v rámci vnútroštátnych režimov a um, a prahové hodnoty, ktoré existujú v iných krajinách pre vysokokvalifikovaných pracovníkov. No už to je práve ten dôvod, prečo sme prahovú hodnotu znížili. Um, na 1,4 a to je naozaj minimálna úroveň platu, ktorú členské štáty musia definovať. Na to, toto musí byť splnené, aby, aby sa pracovník mohol kvalifikovať na modrú kartu. Ja som chcela zdôrazniť, že v tomto smere bude isté nerozumenie. Áno, členské štáty nastavia tento prach, samozrejme vychádzajúc z, náro- z hrubého priemerného platu u nich doma a potom v rámci toho minima e, to potom musí byť v tomto rozsahu, ale to neznamená, že plat nemôže byť vyšší. Toto je len to minimum, tá minimálna úroveň. Um, s tým, že samozrejme treba rešpektovať aj vnútočnú legislatívu, rozhodné právo, nezabúdajúc na rovno zaobchádzania, ale pri špecifických e, niektorých e, pracovných miestach to môže byť aj vyšší plat, s tým, že sa budú rešpektovať kolektívne dohody a tak ďalej. Ja som to chcela veľmi jasne zdôrazniť, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, pokiaľ ide o, platové, o platovú úroveň. My sme nastavili tú škálu, ale je e, členské štáty potom majú aj flexibilitu a môžu sa rozhodnúť. Myslela som si, že toto je veľmi dôležité zdôrazniť. Pokiaľ ide o e, prepojenie, pokiaľ ide o nepri pre mladých absolventov. Tam sme navrhli nižší plat, nižší, nižší prach aj pre e, pracovné miesta, kde je nedostatok pracovných síl. A mm, pri študentoch a výskumníkoch sme sa dohodli nedávno, že tým bude poskytnutá 9-mesačná lehota pre tých, ktorí skončili vysokú školu v EÚ alebo ukončili výskum, aby si počas tejto doby mohli hľadať zamestnanie. Samozrejme sú tam aj ďalšie ele- elementy flexibility, napríklad rýchlejšie postupy. Dn- pokiaľ ide o uznávanie, pokiaľ ide o zrýchlené postupy. Ide ide o flex, teda tu máme na mysli flexibilitu a inkluzív, inkluzivitu. To ale znamená, že naozaj paralelne sme e, si želali silnejšiu harmonizáciu, chceli sme režim, ktorý by platil v EÚ a o tom je a v tom práve tkvie tá pridaná hodnota EÚ. My nerušíme rozličné národné režimy to treba jasne zdôrazniť. Hovoríme len, že nemá zmysel, aby existovali paralelné režimy pre tie isté kategórii ľudí. Ehm, modrá karta je príliš reštriktívna. Ak teda bude modrá karta príliš reštriktívna a režimy flexibilnejšie, tak potom ambíciou, ambíciou nás komisie je zlepšiť modrú kartu, zefektívniť ju, tak aby teda všetci mohli byť pokrytí štatútom modrej karty. A preto sme začali riešiť jednotlivé národné režimy, snažili sme sa pozrieť na jednotlivé pozitívne aspekty a snažili sme sa ich zapracovať do EU modrej karty, aby členské štáty mali v rukách väčšiu flexibilitu, ale zároveň, aby sme posilnili harmonizáciu na úrovni EÚ, tak ako aj kolegovia z OECD vysvetlili, v čom práve je tá pridaná hodnota, pretože EÚ je EÚ, alebo teda branding EÚ môže mať oveľa širší dosah. Želáme si aj zvýšiť mobilitu v rámci EÚ. To je jasne ide o aspekt, ktorý nedokáže národná schéma zaručiť našom, e, našom návrhu to figuruje ako veľmi dôležitý element. Inšpirovali sme sa z režimov, zo systémov, ktoré boli súčasťou smernice o vnútropodnikových transferoch a tak ďalej. Spoluzákonodárci sa už na tom dohodli. A diskutovali sme o tom, že aj iné kategórie musia byť e, mobilné v rámci EÚ a my sme sa preto naozaj snažili v rámci nášho návrhu uľahčiť ich situáciu. Mobilita a systém mobility je pomerne ambiciozná, tak ako sme ju v našom návrhu nastavili. Želáme si harmonizáciu, želáme si celoeurópsku schému, systém pre vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale zároveň chceme poskytnúť manevrovací priestor, flexibilitu tam, kde bude potrebná na národnej úrovni, aby, sme, aby, sme, aby sa nám naozaj podarilo prilákať vysoko kvalifikovaných pracovníkov do Európy a aby oni potom mali dostatočné práva, aby celý režim bol pre nich atraktívny, už som hovorila o systéme mobilite, ale chceme aj uľahčiť prístup k dlhodobému pobytu, viac ako je tomu v súčasnosti. chceme uľahčiť zlučovanie rodín, vysoko kvalifikovaných pracovníkov, uľahčujeme takisto aj prístup e, k získaniu živnosti. My sme nerozšírili rozsah pôsobnosti na živnostníkov, ale sú tam ustanovenia, vďaka ktorým uľahčujeme um, realizáciu živnostenskej činnosti ktorá je vysoko kvalifikovaná. Už som hovorila o rozsahu pôsobnosti. Ďalšou dôležitou zmenou rozsahu je skutočnosť, že sme rozšírili rozsah pôsobnosti aj na príjimateľov medzinárodnej ochrany. Dnes sú tieto osoby vylúčené, ale my sme si skôr mysleli, že by sme im mali dať minimálne aspoň možnosť pre tieto osoby, to, ak sú vysoko kvalifikované, ak, sa na, pod, ak splňajú podmienky modrej karty, aby, ju, aby modrú kartu mohli získať, už v čl- či už v členskom štáte, kde sú príjmateľmi ochrany alebo v inom členskom štáte. Pretože samozrejme je tu potom otázka mobility, ktorá bude jednoduchšia. Pokiaľ ide o ďalšie práva, tie sú viac menej ekvivalentné v rámci azylových aky, ale Ehm, v súčasnosti to nie je možné. Čiže my sme sa domnievali, že by tieto osoby mali možnosť uchádzať sa o modrú kartu a že by mali mať možnosť požívať benefit mobility v rámci EÚ. Na záver, ako pán predseda uviedol, to je jediný návrh k legálnej migrácii, ktorý v súčasnosti na stole máme. Je dôležitý. Chceme postupovať naozaj rýchlo a sme radi, že eh, na jar 2017 začne parlament rokovať. Dúfame, že rada bude pripravená. Naozaj by sme si želali, aby sme sa dohodli k tej, tomuto naozaj atraktívnemu režimu Vypočujeme si určite ešte za prezentácie k ďalším aspektom. Spustili sme, ako viete, aj tzv. fitness check legálnej migrácie. Ide o celkové vyhodnotenie celého právneho rámca, ktorý sa týka migrácie. Spustíme verejnú konzultáciu. Bude príležitosť preto ešte s vašim výborom diskutovať neskôr potom v roku 2017 pracujeme aj na otázke prilákania podnikateľov do EÚ. Práca v tomto smere pokračuje. Študujeme si aj možnosť um, jednotlivých modelov, zákonnej migrácie a tak ďalej. Hovorím, analizujeme si rozličné aspekty, rozličné oblasti a veľmi radi samozrejme s vami potom budeme o týchto ďalších aspektoch s vami diskutovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. To bolo veľmi nápomocné. Som si istý, že zaznejú v závere tejto časti otázky. Poďme na útvar politiky, ktorý zadal štúdiu ohľadne medzier, ktoré treba vyplniť pri migračnej politike a migračnej politike na národnej úrovni táto štúdia bude kolegom k dispozícii, najmä tieňovým spravodajcom, ale samozrejme aj všetkým, ktorí majú záujem v nadchádzajúcich dňoch. Teraz si vypočujeme eh, autora, pána Ivana Martína, profesora a výskumníka na eh, centre, v Centre migračnej politiky na Európskej univerzity vo Florencii. Eh, pán Martín nám predstaví predbežné zistenia a správa bola pripravená v spolupráci s kolegyňou z centra, pani Soňou Kalantarian. Pán profesor, nech sa páči, ďakujem, nech sa páči, pán predseda. Ja vystúpim po španielsky. V zásade myslím si, že je dôležité, je, to, je, je dôležité aj vzhľadom na to, že sme v parlamente, že sme v sídle zákonodárnej moci, si na úvod zrekapitulovať eh, legislatívne kroky, ktoré boli zrealizované doteraz. Reforma bola oznámená pánom Junckerom v novembri 2014. Išlo o základné opatrenie legálnej migrácie, teda súvisiaceho balíčka v maji 2015, v júni 2016 komisia predložila návrh na reformu smernice. Ak budeme mať šťastie, ak plá pán predseda, na jar začnú rokovania. Ak budeme mať naozaj ak sa nám to naozaj podarí, tak potom do, do konca dve, roku 2016 začkom 2017 to bude schválené a vstúpime potom a teda 2020-2021 budú tie roky, keď sa to začne uplatňovať. Takže ak všetko pôjde dobre, budeme potrebovať 5 rokov na modifikáciu európskeho režimu um, pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Toľko rekapitulácia. Prvou otázkou ale je, naozaj slúži tento režim potrebám pracovnej migrácie a potrebám pracovného trhu v Európe. Naše, v našom centre práve dokončujeme výskumný dokument pre útvar politiky Európskeho parlamentu. No a pokiaľ ide o jednotlivé medzery, pokiaľ ide o medzery a tam sme začali vyhodnocovať návrhy komisie z júna 2016, to je tzv. balíček zákonnej migrácie. Na slajde máte tri bloky nášho dokumentu. Poprvé ide o kritické vyhodnotenie obsahu návrhov Európskej komisie. Ide o návrh na zmenu modrej karty. Ide o akčný plán integrácie migrantov. Druhý blok sa práve zaoberá medzerami balíčka a druhý blok identifikuje medzery medzi potrebami európskeho pracovného trhu a platnými politikami EÚ a v tomto bloku vysvetľujeme situáciu na základe jednotlivých aspektov, ktoré majú vplyv na návrhy, ktoré predkladá Európska komisia. Je nesmierne dôležité preto mať možnosť si to vyhodnotiť a v závere, a to bude potom na záver mojej prezentácie, v závere, tak ako kolegyňa z komisie Ehm, analizujeme teda fitness check a kde sa nachádzajú možnosti tejto politiky, kde ležia možnosti tejto politiky v Európskej únie. Pokiaľ ja mám len dve priesvitky, sú pomerne obsažné. Snažil som sa načrtnúť mapu s otázkami, ktoré sú užitočné nielen teda pre moju prezentáciu, ale sú užitočné aj ako odvolávka pre ďalšie diskusie. Je dôležité vychádzať z cieľov smernice modrej karty. V dokumente komisie z 2007 sú tieto dva ciele umožniť Európ, alebo ako môže Euró- teda prilákať vysoko kvalifikovaných pracovníkov a reagovať promptne na existujúce alebo vznikajúce požiadavky na takúto pracovnú silu. Aby sme dokázali zareagovať na chybajúcu pracovnú silu, ak sa takáto situácia vyskytne. To boli tie dva ciele, smernice o modrej karte a 6-7 rokov po komisia navrhla reformu smernice. Musím jasne povedať, že návrh na reformu eh, reaguje na väčšinu nedostatkov, ktoré boli identifikované v smernici o modrej karte, tej predchádzajúcej, ja som súčasťou skupiny expertov, ktorá spolupracuje s DG Home a bol som svetkom toho, ako sa naozaj komisia DG Home skutočne snažila zodpovedať na všetky technické otázky a určite to nebolo jednoduché. A nemám problém povedať, a my sme to povedali aj v našom dokumente, že ide o naozaj hodnotný návrh, um, do istej miery určite inovatívny, pretože sa snaží riešiť problémy, snaží sa znižiť náklady spojené s modrou kartou, snaží sa, snaží sa zvýšiť um, alebo teda posilniť práva držiteľov modrej karty. Ja do podrobností nepôjdem, toto je ten lavý slobček na priesvitke. Laura Korádo už veľmi podrobne o tom hovorila predo mnou. Pokiaľ ide o návrh na zmenu smernice, nuž e, vnímam niekoľko aspektov, ktoré by mali byť e, predmetom diskusie. Mali, mali by sme diskutovať o, nahrad, o nahradení existujúcich systémov, národných systémov, jedným európskym systémom. Povedzme, že by to bol rozumný návrh e, z pohľadu európskych inštitúcií a že by sme takto mohli naozaj pokročiť na ceste k jednotnému pracovnému trhu EÚ. Tento návrh má však, dve, alebo má však niekoľko značných rizik. Na základe našich skúseností s predchádzajúcou smernicou si nemôžeme byť istí, že ten nový návrh, ak sa príjme, zareaguje efektívne na potrebnú flexibilitu, eh, OECD o tom už hovorilo, že naozaj zisk, sa nám podarí vybudovať e, flexibilný režim. My nemôžeme, nemôžeme si byť istí, že či dokáže tento nový systém zareagovať flexibilne. A ak sa tak nestane, tak skutočne sme potom stratili národné režimy, ak potom budeme odsúdení na ďalších 5 rokov spolužitia s režimom, ktorý nefunguje. Zdá sa mi byť rizikom, ak stavíme na náhradu týchto flexi- oveľa flexibilnejších národných systémov, Ja si myslím, že skutočne takéto riziko by sme si mali ešte zvážiť. Nezvažujeme tu variabilné, ktoré sa týkajú tohto problému, pretože sa mi zdá, že sa vzdávame, alebo chceme sa vzdať oveľa flexibilnejších národných mechanizmov, ktoré sa dajú oveľa jednoduchšie modifikovať v prípade potreby. Na druhej strane, ale ak je cieľ získať väčšiu flexibilitu, tak netreba zabúdať na to, že najlepším spôsobom, ako tak urobiť, mať v rukách viacero režimov, ktoré budú medzi sebou súťažiť. A ak bude mať opatrenie pridanú hodnotu, tak ho budú zamestnávateľa používať. Ak nie, tak ho využívať nebudú. To môže byť z pohľadu vysoko kvalifikovaných pracovníkov a ich prilákanie do EÚ pozitívne. Ďalej, potreba um, pracovnej zmluvy, ktorá je potrebná na to, aby sme mohli udeliť modrú kartu. Hovoríme tu o prilákanie medzinárodnej pracovnej sily, ale modrá karta vlastne takéto niečo nerobí. Modrá karta je, je nástroj na prilákanie ehm, pracovnej sily. Hovorí sa, že ide o systém, ktorý vychádza od, pracovne, od, od dopytu práce. To nie je pravda. Je je, ide tu o prilákanie medzinárodných pracovníkov. Napríklad vylúčujú sa tým podniky, ktoré nemajú schopnosť ísť na medzinárodný trh a hľadať pracovníkov, ktorých potrebujú. Potrebujú taký systém, aby pracovníci zvonku mohli prísť na európsky trh a aby mohli využiť inštitút modrej karty. No a Samozrejme, tých aspektov je veľa, sú tam technické aspekty, tá prahová hodnota, o tom sa dá ešte diskutovať. Ďalej je tu model uznávaných pracovníkov a realizácia to, tohto modelu v praxi. Ak chcete, samozrejme, do podrobností potom neskôr môžeme ísť. Už naozaj len posledná priesvitka, tá ide do väčších podrobností. Ja som už povedal, že pri analýze migračnej politiky EÚ sme identifikovali veľkú medzeru medzi potrebami pracovného trhu a medzi tým, čo európsky či národní zákonodarcovia v oblasti eh, pracovnej politiky ponúkajú. A to má dosah na pracovné trhy. Má to, má to dosah samozrejme aj na, aj na návrh reformy modrej karty. Um, od, analizujeme um, celok, celkovú migračnú poliku. Um, dochádza tu k modifikáciám nástroja, ktoré existujú ide o reformu pomerne marginálnu, pretože má vplyv len na malú časť. E, OECD to už jasne povedalo, že ide, na, že, že ide o migračnú politiku, ale samozrejme otázka, bo celý, celý koncept migrácie v EÚ je oveľa širší než e, táto otázka. Všetky, všetky štúdie medzinárodných organizácií sa zhodujú v tom, že potrebujeme nielen vysoko kvalifikovanú pracovnú silu, ale silu, ktorá bude kvalifikovaná pre potreby EÚ a nevieme, či tento návrh bude schválený, či členské štáty na rade tento návrh odsúhlasia, nevieme, kedy sa schválenie udeje. V každom prípade ten horizont je pomerne ďaleký. V tomto kontexte z pohľadu budúcich diskusí je dôležité mať na zreteli štruktúrálne obmedzenia, ktorým bude musieť čeliť EÚ pri formulácii európskej pracovnej politiky. Eh, členské štáty majú pomerne vyhranený prístup, eh, sú tu politické obavy a tak ďalej. To nesúvisí nutne s, eh, s potrebami pracovného trhu alebo s, s migračnou politikou, ktorá by vychádzala z týchto potrieb. Čiže povedzme, že istým spôsobom to obmedzuje manevrovací priestor návrhov komisie a toho, čo bude v závere možné schváliť Inštitucionálne obmedzenia to sú zmluvy, ktoré nastavujú právomoci a ktoré napríklad v súčasnej dobe neumožňujú e, realizovať pokrok v pôvodnej myšlienke modrej karty, ktorý, ktorý by bol vlastne povolením pre celú Európsku úniu. Čiže pre, kde by platil jeden režim, jeden európsky režim. Ja viem, máme pasy EÚ, ale to nie je to isté, ako keby sme sa jedným povolením snažili um, upravovať jednotlivé národné režimy. A to všetko má vplyv aj na atraktivitu Európskej únie v očiach, mimo v medzinárodných očiach. A s tým samozrejme súvisí aj to, že často často v Európe napríklad tie platy, eh, ktoré dostanú títo migranti, sú nižšie než v anglosaských krajinách. Čiže tam je ten základný plat e, vyšší a tak ďalej. Čiže a to určite a kvôli tomuto Európa určite nie, nie je tak atraktívna pre uchádzačov o vysokokvalifikované miesta. Takže toľko som chcel povedať. Ešte okrem reformy modrej karty je naliehavé začať pracovať čo najskôr nielen na tých technických úvahách v kontexte fitness check, čo už vlastne prebieha, ale treba spustiť aj politické úvahy ohľadne toho, e, aké, aké, aké režimy čo je možné vlastne na úrovni EÚ a ako by mohol celoeurópsky režim zapadnúť do kontextu národných režimov. Treba ale pokročiť. Treba ale pokročiť, pracovať na tento spoločnom režime. To určite dnes nie je vyriešené a ide o nevyhnutnú podmienku pre ďalšie diskusie o modrej karte. Druhou otázkou, tá je možno ekonomickejšieho charakteru, E, doteraz sme regulovali prístup k povoleniam, pracovným povoleniam, nie a neregulovali sme prístup na pracovný trh. Čiže kvalifikovaný pracovník nemá prístup na pracovný trh a nemôže si hľadať prácu. Čiže netreba, netreba na to zabúdať, že aj takéto niečo by mohlo pomôcť prilákať vysoko kvalifikovaných pracovníkov a reagovať na potreby pracovného trhu. No a na záver treba riešiť aj otázku toho, že ak chceme migračnú politiku, ktorá by fungovala pre vysokokvalifikovaných pracovníkov, bola by menej reštriktívna, tak buď budeme len trošku e, flexibilizovať, e, e, tak takže zavedíme isté flexibilné prvky a tak ďalej. Keď porovnáme migračné režimy pracovníkov, vysokokvalifikovaných pracovníkov v Austrálii, v Novom, na Novom Zélande, vo Veľkej Británii um, v, e- a v EÚ, tak všetci majú reštriktívnejšie režimy a to bude samozrejme treba ďalej riešiť. A na úplný záver, áno, legislatívny postup EÚ, či umožňuje dostatočnú flexibilitu a rýchlu reakciu na vývoj na pracovných trhoch. Ďakujem. Thank you very much. Thank you very much, Professor Martin. The final pres- Ďakujeme veľmi pekne. A posledná prezentácia, ktorá teraz odznie, bude od eh, pani Kataríny Eisel Eh, je to vlastne súčasť ex ante eh, hodnotenia dopadu, eh, je z tejto pracovnej jednotky a vlastne ide o analýzu dopadu, hodnotenia dopadu, ktoré bolo publikované komisiou eh, v rámci legislatívneho návrhu. Takže eh, Katarína, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste ma pozvali na dnešné zasadnutie a eh, že ste mi dovolili vlastne predniesť tie základné veci, pokiaľ ide o hodnotenie dopadu ex ante. Toto hodnotenie dopadu je skutočne veľmi dôležitým, pretože tu ide vlastne o všetky tie akčné kroky, ktoré by sa mali celkovo odvíjať od tohto. Celkom jasne identifikuje a vysvetľuje problémy a to, čo vlastne poháňa nás k tomu, aby sme vlastne sa snažili zmeniť túto smernicu a pokiaľ ide o ciele politiky v nadväznosti na lepšie usmernenia, pokiaľ ide o regulovanie e, trhu práce. I keď samozrejme nie všetky tieto možnosti, ktoré sú prezentované, sa zdajú byť životaschopné, hlavne pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa subsidiarity, komisia sa snaží skutočne úprimne identifikovať riešenia, na, pokiaľ ide o identifikované problémy hodnotenie dopadu identifikuje e, ekonomický a sociálny dopad a hodnotí vlastne relevantnosť, konzistentným spôsobom efektívnosť, e, účinnosť a e, vlastne súľad s ostatnými politikami. Tie obmedzené údaje v nadväznosti na to, čo má transparentne k dispozícii komisia, hlavne pokiaľ ide o ekonomický dopad, to si asi bude vyžadovať ešte ďalšie preskúmanie, pokiaľ ide o krajiny pôvodu. Riziko tzv. brain drainu, čiže odlivu mozgov, je obmedzené. Mali by sme však každopádne myslieť na to, že etický nábor je niečo, čo je výlučne na eh, rozhodnutí samotných členských štátov. Tieto krajiny pôvodu môžu byť vlastne pozitívnym spôsobom aj ovplyvňované, pokiaľ ide o tento brain train, eh, eh, sekulárnu migráciu a ďalšie politiky. Samozrejme, že pokiaľ ide o tento dopad, nemôžeme vlastne, pokiaľ ide o zdrojové alebo o cieľové krajiny alebo migrantov samotných vlastne o týchto spôsoboch takto rozhodovať, pretože je tu možné uplatnenie, pokiaľ ide o sekulárnu e, migráciu a samozrejme, že tieto potenciálne účinky by boli želateľné. Pokiaľ ide o aktérov, hodnotenie dopadu identifikuje tých, ktorí sú ovplyvňovaní týmito problémami a samozrejme e, navrhuje patričné riešenia. Obrovský rozsah konzultácií s takýmito aktérmi e, sa vlastne e, vykonal vrátane hodnotenia dopadu, pokiaľ ide o túto modrú krajinu od konca mája do konca septembra 2015 hodnotenie dopadu je odôvodnené e, naozaj e, výskumom na zdravých, e, postavenom na zdravých nohách. Využívajú sa vlastne štúdie, ktoré sa urobili doteraz, aj externá expertíza. Snažíme sa integrovať vlastne túto perspektívu, pokiaľ ide o um, takýto systém modrých kariet a snažíme sa naozaj pritiahnuť vysoko um, kvalifikovaných pracovníkov. Bolo by veľmi dobre, keby toto predstavovalo vlastne isté prepojenie v nadväznosti na interné hodnotenie dopadu, ktoré by nadväzovalo na hodnotenie dopadu zo strany komisie. Veľmi pekne ďakujem, vážení kolegovia. Prešli by sme priamo e, k členom parlamentu, ktorí chcú v tejto etape položiť nejaké otázky. Podľa možností v tom post v tej postupnosti, ktorú naznačili kolegovia. Máme e, samozrejme e, Barbaru Spinelli, ktorá je tieňovou spravodajkyňou. Ďakujem veľmi pekne. Vystúpim po taliansky. Ja rozumiem tomu, čo hovorí pán Ivan Martín, pán profesor. Ja rozumiem aj tým e, otázkam, ktoré on kladie, či nie je rizikom e, začínať tento celý proces, ak už máme systémy, ktoré fungujú dobre. Ja som k tomu chcela povedať toľko. Áno, určite je, je to riziko zmena je vždy riziko. Ale existuje jeden základný, hlavný dôvod, pre ktorý to podľa mňa stojí za to. Pretože skutočnou pridanou hodnotou návrhu o modrej karte ten zásadný ústredný bod je možnosť pracovníkov z tretich krajín pohybovať sa voľne, bez obmedzení v rámci celej Európskej únie. V zásade je podľa mňa tá, táto, toto je podľa mňa hodnota, ktorú nám môže priniesť modrá karta. A podľa mňa to preto stojí za to. V tejto súvislosti som sa chcela pani doktorky Korado spýtať, či táto časť, ktorú ja považujem za pridanú hodnotu, či skutočne by mohla predstavovať taký ten silný skok v kvalite a že by sme naozaj mohli pretransformovať tento nástroj na vysoko atraktívny nástroj myslím si, že určite bude panovať aj istá povedzme, že tu, určite tu bude isté zdráhanie a preto sa ešte chcem spýtať, ako podľa vás e, bude reakcia rady e, jednotlivých členských štátov? Z toho, čo viem ja, viem, že to zdráhanie, tá rezistentnosť je obrovská. A nielen preto, pretože existujú lepšie fungujúce národné režimy, ale aj preto, pretože, sú tu mám, pretože tu máme dnes oveľa ideologickejšie otázky, obrana, subsidiarity a to, že je tu odpor voči akémukoľvek e, nástroju spoločenstva, ktorý môže byť modrá karta. Ďakujem. Pekne ďakujem. Ďalej e, tieňový spravodajca za e, zelených e, a ALDE Natalie Griesbeck. Ďakujem pekne za udelenie slova. Ďakujem aj odborníkom, ktorí e, zastupujú komisiu za odvedenú prácu aj za teda prezentáciu výsledkov. V našej parlamentnej skupine už veľmi dávno požadujeme takéto nástroje zákonnej migrácie, takže nás teší táto prezentácia reformy smernice o modrej karte. Mám dve otázočky na odborníkov z OECD. Máte pocit, že revízia, tak ako ste to popísali momentálne a tak ako na to reagovali ostatní vystupujúci, čiže to, čo máme na stole, môže naozaj vytvoriť tú zmenu, o ktorej ste hovorili, naozaj zabezpečiť to, aby modrá karta fungovala, aby bola naozaj európska komunitárna, aby obstála, aby odpovedala na tie výzvy a predovšetkým e, vyhovela požiadavkám Európy, to znamená zabezpečiť zákonnú migráciu, eventuálne cez takýto nástroj či zmeny, ktoré sa navrhujú, čo sa týka rozsahu pôsobnosti, definície, väčšej flexibility, všetky tie zaujímavé veci, o ktorých ste hovorili a o ktorých komisia hovorila, máte pocit, že toto všetko postačí alebo by postačilo na to, aby sa zrovna naštartoval tento nový nástroj. Momentálne to je jediný nástroj, ktorý máme na zákonnú pracovnú migráciu parlament to žiada už hodne dlho a do určitej miery to žiada aj rada, komisia to pripravila. Takže pýtam sa, či to nebude len nejaká e, neskonečne ďalšia, niektorá ďalšia e, revízia, taká kozmetická a bezúčelová a neefektívna. A vedeli by ste nám povedať nejakými slovami, ako zabrániť tomu, aby to nebolo naozaj také kozmetická úprava a ak sa tomu dá zabrániť, tak ako? A druhá otázka na pani Korado. Súhlasím s tým, čo ste povedali, že je kontraproduktívne nechať e, e, tie funkčné systémy postupne zaniknúť, e, tak ako hovoril kolega o subsidiarite členských štátov, pretože odborníci nám to povedali a vieme to aj veľmi dobre, že zlyhanie modrej karty, neúspech smernice vo veľkej miere takmer na 100% vlastne súvisí s tým, že členské štáty majú svoje vlastné rozdielne systémy. Teda ako komisia môže tlačiť členské štáty na to, aby prijali systém, ktorý bude celoeurópsky a aby sa dalo spoločne a harmonizovaným spôsobom reagovať na aktuálnu situáciu. Ja nie som presvedčená o tom, aspoň za seba možno sa milím, že E, konkurovanie si národných systémov môže viesť k lepšiemu fungovaniu európskeho systému. Takže to boli moje dve otázky, len tak veľmi zbežne a narýchlo. Uh, veľmi pekne ďakujem, Natalie. E, pani Vipšen e, žiadala o slovo, ale pravdepodobne musela odísť. Ďalším, e, kto požiadal slovo, je Anna Gomez. Nech sa páči. Ja by som sa vás chcela opýtať, či máte nejaké údaje týkajúce sa úrovne kvalifikácie ľudí, o ktorých pôjde. Máte to nejakým spôsobom aj rozšlenené na profesie a oblasti? v ktorých vlastne používali členské štáty túto modrú kartu? Akým spôsobom vlastne posudzovali týchto kvalifikovaných ľudí? Máte to podľa nejakých odvetví delené? A potom je to len technický problém, tak povediať, kvôli fragmentácii trhu práce a e, systému, kvôli systémom, ktoré existujú a členské štáty e, istým spôsobom e, majú istý odpor voči takémuto harmonizovanému systému, alebo je to naozaj vážny ideologický problém, pokiaľ ide o členské štáty, ktoré vlastne odmietajú istým spôsobom sa prispôsobiť propagande extrémistov, ktorí vlastne sú proti migrácii a vlastne hovoria ľuďom, európskym občanom, že je to absolútna mm, nevyhnutnosť pre európsky e, rozvoj a mm, v nadväznosti na demografický úpadok, pokiaľ ide o Európu. A myslím si, že toto je veľmi dôležitý faktor. Keď sa ja pozriem na svoju vlastnú krajinu, na Portugalsko, to je krajina, ktorá stratila vyše 400 tisíc e, ľudí medzi rokmi 2011 až 2015 a to boli naozaj vlastne najlepší kvalifikovaní ľudia. To boli ľudia, ktorí sme naozaj potrebovali pre náš rozvoj a jednoducho e, boli vyhnaní z krajiny práve vďaka politike e, portugalskej vlády, ktorá v tom čase túto politiku prijala. Je veľmi ťažké povedať ľuďom, že my naozaj potrebujeme migráciu, keď my vlastne vyháňame našich mladých kvalifikovaných ľudí z krajiny. Ale každopádne toto e, sa udialo v Portugalsku a teraz vlastne uvažujeme o tom, že či budeme príjmať utečencov e, bez ohľadu na to, či sú kvalifikovaní alebo nie. E, takže moja otázka znie, či máte nejaké skúsenosti, pokiaľ ide o členské štáty, štáty, ktoré vlastne používali takúto modrú kartu, či vlastne e, sa im podarilo nejakým spôsobom e, pritiahnuť e, v Jordánsku alebo v Libanone vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorým ponúkli prácu v budúcnosti v Európe? Nasleduje pán Batten. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vo vašich úvodných e, slovách a potom na to e, nadviazal pán Dumont, ste hovorili, že e, táto schéma, ktorá platí od roku 2009, nebola úspešná. Pán Martin povedal, a s tým v podstate súhlasím, prepačte, že takto vlastne vás, som vás prerušil, ale nejakým spôsobom vlastne som si nevypočul všetko. Vy ste hovorili, že tieto národné schémy neboli patrične efektívne. A, niektoré boli efektívnejšie a e, či by nebolo v podstate vhodnejšie, aby sme vlastne práve upravili tieto národné politiky, o čom hovorí pani Korado, pretože to je jedna z vecí, ktoré väčšina krajín teraz v EÚ vlastne nechce, pretože tie národné schémy boli, e, tak ako sme počuli, ďaleko flexibilnejšie, ďaleko atraktívnejšie. A bohužiaľ v podstate ehm, jedna veľkosť pre všetkých nevždy platí. Toto neberie vlastne vôbec do úvahy e, politické úvahy a to, že či vlastne európska verejnosť skutočne chce takúto národnú kontrolu, pokiaľ ide o takúto politiku týkajúcu sa trhu práce. A to je veľmi dôležitý výsledok. A Takisto eh, v istých Francúz, krajinách, ako je Francúzsko alebo Maďarsko, sa eh, vlastne stále, eh, stále tam silnejú isté nálady. Takže naozaj vlastne nemali by sme nechať na krajinách, aby sa oni rozhodli, že aká úroveň vlastne migrácie je pre nich najlepšia. A nemohli by vlastne tieto vlády priznať, že spravili istú chybu, pokiaľ ide o túto politiku. Pani Winberg. Ďakujem za slovo, pán predseda. Nuž, prečo by tento návrh mal byť e, lepší? Pretože môj kolega Gerald povedal, že e, pokiaľ ide o rok 2009, že istým spôsobom vlastne sme len pridali k tej byrokracii a prečo by sme to mali robiť, keď vlastne nevieme, že či to skutočne bude fungovať, pretože máme rôzne prahy, pokiaľ ide o e, plat, plat tové záležitosti a teraz hovoríme vlastne o spoločnom trhu a o harmonizácii. K čomu to povedie v tom dlhodobom horizonte? Kde v tomto návrhu je vlastne nejaký odkaz na národné systémy. Ja tam nič takéto nevidím. To znamená, že Európska únia chce teraz prevziať celý tento systém týkajúci sa trhu práce a ak vlastne v konkrétnej krajine požiadate o modrú kartu, ak dostanete takúto modrú kartu napríklad vo Švedsku a potom neskôr chcete odísť, a povedzme, do Španielska, budete musieť potom žiadať v takomto prípade o novú modrú kartu? pretože tam vlastne ide o takúto mobilitu pracovnej sily. Naozaj by sme sa mali na to pozrieť, na tieto národné systémy. A mám taký pocit, že vlastne na tej národnej úrovni to funguje ďaleko lepšie ako na úrovni EÚ. Hlási sa ešte niekto iný o slovo? Ak nie, tak by sme v tom, tejto etape mohli si vypočuť odpoveď rečníkov. Začali by sme eh, s pánom Dumontom a s pánom Šalotom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Odpoviem po francúzsky na otázku, pretože bola položená po francúzsky, takže to patrí. Takže samozrejme je otázka náročná, ale um, Ide o to, teda tá otázka sa týkala toho, či tie navrhované zmeny postačia a či teda sú potrebné. No, ja by som skôr tú otázku obratil a povedal by som, že sú určite nutné, ale možno nedostatočné tak ako sme sa snažili vysvetliť v našej krátkej prezentácii, dochádza tu k zbližovaniu migračných politík na prilákanie a udržanie vysoko kvalifikovaných pracovníkov v OECD, nie len tam, ale aj v iných krajinách, v tých tzv. nových ekonomikách, ktoré konkurujú európskym štátom, e, čo sa týka e, atraktivity talentov a legislatívne nástroje sú pomerne slabé v konečnom dôsledku. Komparatívna výhoda ktorá ostáva na tej národnej úrovni a vyplýva z hospodárskej situácie v danom štáte, ale zároveň v končnom dôsledku aj to, že niektorí môžu využívať napríklad to, že je tu širší, širšie, väčšie územie, a rovnaké, kde ľudia hovoria rovnakým jazykom a podobne. Takže výhoda Európskej únie je jednoznačná. Umožňuje, ak chcete, uh, získať komparatívnu výhodu v porovnaní s inými štátmi, ktorí sa snažia prilákať talenty. Takže ak odstránime určité veci z národnej úrovni, ale zase na tvoríme pridanú hodnotu. Pridaná hodnota to je pre všetky mobilita. Povedali to viacerí. Mobilita je tá hlavná pridaná hodnota. To, že má niekto povolenie, ktoré uľahčuje presun z jedného štátu do druhého, aj keď si vieme predstaviť, tak ako povedal eh, pán Martin, že tento transfer by mohol byť automaticky, systematicky a okamžitý. Dobre, ale v každom prípade to, čo sa tu navrhuje, uľahčuje mobilitu a teda je prínosom, ďalším prínosom, o tom ne, nepoš, neodškriepiteľným. E, silnou stránkou Európy, aj keď je to možno paradoxné, je práve jej rôznorodosť. Tá skutočnosť, že môž, je tu celá škála rôznych štátov, všetky európske štáty, v podstate to vzťah so všetkými európskymi štátmi a tým pádom Európa Eh, oslovuje zvyšok sveta iným spôsobom ako Amerika alebo iné štáty. Proste iné štáty takúto možnosť nemajú, takúto rôznorodosť. Čiže to je ten prínos. Ale samozrejme, ako sme povedali, to nestačí. Uh, keď zrevidujeme modrú kartu, to neznamená, že Európu spravíme priťažlivejšou a musí, a musí tu byť rást a tvorba pracovných príležitostí. Ale samozrejme, tu sú aj iné nelegislatívne nástroje, ako napríklad sme hovorili o možnosti mať štandardizované žiadosti. Napríklad môžeme hovoriť o nástrojoch, ktoré umožňa e, zosúľadiť, zladiť ponuku a dopyt. Samozrejme, to sú veci. E, môžeme mať všetko, čo potrebujeme, keď nie je to ponuka pracovných príležitostí, tak nám to nepomôže. Takže musí tu byť zosúladenie ponuky a dopytu. Všetky tieto nástroje spolu vytvárajú globálnu politiku, ktorú umožňuje efektívne Európe E, povedzme, získať si tú časť e, svetového trhu, ktorá Európe náleží. Ešte jednu vec by som chcel povedať. E, my sme zistili, že v rámci aktuálneho systému modrej karty vlastne nikto nedostal dostáva modrú kartu, ktorú kto, nikto, kto by... E, nikto, kto sa neprejde na národnej úrovni, nemôže dostať ani európsku kartu. To znamená, e, tí, ktorí by nemohli prísť a získať povolenia na národnej úrovni, nikto z nich nedostane európsku kartu. Mm, hovoríme o vysoko kvalifikovaných eh, ľuďoch, vysokých platoch, pracovnom, pracovnej zmluve na 12 eh, mesiacov. To je veľmi obmedzujúci celý systém a nenadí sa aj žiadny jeden členský štát, ktorý by tomuto konkuroval, ak to môžem povedať. Takže samotný systém nie je zlý a otázka znie, prečo zlyhal. Otázka znie skôr, prečo e, nebol taký záujem o modrú kartu, prečo bol väčší záujem národné systémy. Odpovedou je možno to, tie veľké administratívne náklady, čiže zníženie byrokracie, s tým by sme mali začať. A nemali by sme viniť z neúspechu samotnú modrú kartu. Áno, ďakujem pekne. E, čo sa týka otázky prínosu e, systému EÚ v porovnaní s národnými systémami. Preto všetkým by som chcela povedať a zareagovať na otázku, ktorá tu zaznela. Tu sa nejedná o žiadnu kozmetickú zmenu. To nemala komisia v zámere porobiť tam nejaké kozmetické úpravy. My chceli spraviť zásadné zmeny celého systému a to predkladáme. Samozrejme, ako viete, keď v roku 2009 bola dohodnutá modrá karta, dohodla ju rada e, jednomyselne, čiže je to veľmi e, rigidný systém. A sa, ako tu už zaznelo, tí, ktorí sa môžu uchádzať o modrú kartu, sa môžu uchádzať o ktorýkoľvek národný systém. Takže ak sa dneska ma opýtate, či potrebujeme mať národné systémy pri tej modrej karte, ktorú máme. Áno, potrebujeme, lebo tá modrá karta v aktuálnej podobe je veľmi rigidná, čiže ak by sme dnes neumožnili existenciu národných systémov, mal by to reštriktívny účinok a to v žiadnom prípade komisia nechce. Ale ako som vysvetlovala už predtým, keď je modrá karta, keď bude modrá karta oveľa inkluzívnejšia práve cez tie zmeny, o ktorých som hovorila, keď bude flexibilnejšia, áno, myslím si, že pán Martin korektne povedal, že nekonečne dlho trvá, kým sa zmení európska legislatíva. Áno, s tým súhlasím, dúfam, že tentokrát to bude kratšie. Ale v každom prípade sú postupy, mechanizmy, to určitú dobu všetko trvá, ale myslím si, že ide o to, aby sme mali flexibilný systém harmonizovaný na európskej úrovni, ktorý bude mať dopad. A to znamená nielen pre tých, ktorí e, majú záujem o národné systémy, ale chceme ich oveľa viac. My nechceme jednoducho nahradiť národné systémy modrou kartou. My chceme, aby Európa bola, Európska únia bola oveľa viac príťažlivá v porovnaní s aktuálnou situáciou. My tu nechceme univerzálne riešenie pre všetkých. Áno, ide nám o väčšiu mieru harmonizácie, to je pravda, ale ako som vysvetľovala, nie je tu žiadne v podstate európske stanovenie miest. Je tu rozpetie, je tu rozpetie minimálna mzda a potom samozrejme ten zvyšok sa vypočítava na základe hrubej priemernej národnej mzdy členské štáty môžu si e, stanoviť počet e, zákonných migrantov. To si stanovujú členské štáty, je to v zmluve. My nič nemeníme na zmluve. To znamená, kvoty, počty takýchto uchádzačov si stanovujú členské štáty. Takisto navrhujeme zachovať možnosť e, robiť tzv. test trhu práce v mimoriadných, situ- mimoriadných situáciách, keď je, sú napríklad deformácie na trhu práce a podobne alebo v nejakom špecifickom sektore je vysoká miera nezamestnanosti, tam členské štáty môžu spraviť tzv. test trhu práce skôr ako umožnia zamestnávateľom zamestnať vysoko kvalifikovaných zahraničných pracovníkov. Čiže sú tu zabezpeky, je tu veľká miera flexibility, ale zároveň musí mať určitú mieru harmonizácie. Napríklad, e, aby sme umožnili práve ten veľký európsky prínos e, mobilita v rámci EÚ Samozrejme, to musí stávať na dôvere členských štátov a aby existovala dôvera medzi členskými štátmi, musí tu byť určitá miera harmonizácie podmienok, príjmania ľudí, práv a podobne. A to sme sa snažili navrhnúť. Takže ide o to, ako zabezpečiť, aby ten návrh bol naďalej ambiciozný a flexibilný. Možno, že by ste ho chceli spraviť ešte viac flexibilným, radi sa na to pozrieme. Ide o to, aby to bol naozaj systém, ktorý priláka vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí chcú ísť do Európy, alebo ktorí eventuálne by chceli ísť do Európy, alebo ktorých by zamestnávateľa v Európe chceli zamestnať vediac, a to s tým súhlasím, že toto je len jeden prvok, nie je jediný, je to iba jeden z prvkov, ktorý je súčasťou atraktivity Európskej únie. Sú tu aj iné prvky mimo migračnej politiky, ktoré my tu nemôžeme riešiť, celková hospodárska situácia napríklad. Ale tu môžeme e, spraviť niečo s príjmacími podmienkami, môžeme uľahčiť ten systém. Ak bude mať systém, ktorý je atraktívny, ktorý bude mať jasný prínos pre ľudí, ktorí môžu prispieť do hospodárstva a to je užitočné, ale ak máte systém, ktorý je plný prekážok, je nekonečne zdlhavý proces, žiadny prínos, to je ničom inom. Čiže naozaj tu ide o e, konkurenciu EU systému a národných systémov Ide o to, aby EÚ sa stala konkurencieschopnejšou. Nie je to jediný prvok, sú tu ďalšie prvky, ako som hovorila. Zvažujeme aj ďalšie kategórie e, príslušníkov členských štátov, robíme tu tzv. fitness check, e, prehodnotujeme vhodnosť legislatívy, spolupracujeme s kolegami na DG zamestnanosť, bavíme sa o tom, ako uznať kvalifikáciu. To by nemalo byť teda prekažka, mal by to byť zrovna prvok, ktorý sa dá pomerne licho vyriešiť. Čiže je množstvo ďalších vecí, ktoré je potrebné spraviť, na ktorých sme sa dohodli. Radi v nich podporíme členské štáty, ale myslím si, že to je nutný prvý krok. A ako som povedala, dúfam, že smernica bude naďalej ambiciozná a dostatočne flexibilná, že ju schválime pomerne skoro, aby sme potom mohli pracovať na ďalších prvkoch a my ako komisia radi na nich popracujeme. Bola tu konkrétna otázka o údajoch na rok 2014 ohľadom profesí a, a zamestnaní. Jedna kategória to sú manažeri, generálni riaditeľia, e, zdravotníci, pracovníci, e, inžinieri, štátna správa a podobne. A v hodnotení dopadov, ktoré komisia robila, tam máte prílohu, kde sú všetky tieto údaje uvedené. No, reakcia na rade áno. Niektoré členské štáty e, predsedníctvo sa k tomu môže vyjadriť, keď sa ja o tom radšej nebudem veľmi hovoriť, ale samozrejme, že členské štáty nie veľmi radi sa vzdávajú národných systémov. To je mm, normálne, nie je to nič nové. Tá, e, to istá diskusia pri všetkých smerniciach o zákonnej migrácii. Ale musím povedať, že viacero členských štátov sa vyjadrilo v tom smysle, že ak ten nástroj je dostatočne flexibilný a dostatočne inkluzívny, tak by um, nemali problém zdať sa národných systémov. Nie ich väčšina, ale myslím si, že je dôležité, aký bude obsah toho systému. Od toho to bude závisieť ak sa členské štáty v konečnom dôsledku majú rozhodnúť, či sa vzdajú alebo nevzdajú národných systémov. Takže musíme popracovať na obsahu. My ako komisia, ako som povedala, by sme chceli, aby ten návrh bol rovnako ambiciózny, alebo možno ešte ambicioznejší, ešte flexibilnejší. Ale myslím si, že táto diskusia príde až na záver celého procesu. Dúfam, že to bude teda na základe obsahu a našou ambíciou je zabezpečiť to, aby naozaj tie národné systémy ostali, sa stali zbytočnými, pretože bude mať európsky systém, ktorý ošetrí všetky možné situácie, bude dostatočne flexibilný a E, bude zabezpečovať určitú normalizáciu na európskej úrovni. Takže ďakujem pekne, to je zatiaľ všetko, čo môžem povedať v tejto fáze, ale budeme o tom diskutovať až do konca rokovania. Ďakujem. Pán Martin, dovolte povedať e, z takého vedeckého pohľadu. Nie sú žiadne dôkazy o tom, že národné systémy sú efektívnejšie alebo úspešnejšie ako také, porovnaní s európskym alebo nadnárodným systémom. Máme anglosaský systém, ktorý je efektívnejší pre vysoko kvalifikovaných migrantov ako kontinentálny európsky systém. A to čiastočne súvisí s migračnou politikou a e, čiastočne aj s ďalšími hospodárskymi faktormi, ktoré nesúvisia s migračnou politikou. Takže je dôležité to jasne povedať. Druhá vec, ja si myslím, že tu je jasné hospodársko-politické opodstatnenie európskeho systému pracovnej migrácie. Má zmysel zabezpečiť voľnú mobilitu pracovníkov interne a nepotrebovať žiadne medzinárodné systémy pre EÚ, migráciu pracujúcich. A EÚ systém je jeden z možností možností, ako prekonať určité obmedzenia ekonomické, kultúrne, politické, o ktorých som hovoril a ktoré sú aj v našich vedeckých dokumentoch a kvôli ktorým Európa je menej atraktívna pre e, vysoko kvalifikovaných migrantov. Takže odpoveď by bola áno. Začnem od začiatku. EU modrá karta tak bola schválená v roku 2009, bola schválená konsenzne, teda konsenzne sa zhodneme na tom, že doteraz sa neosvedčila. A keďže potrebujeme európsky systém, tak je potrebné aktuálny systém zmeniť. Ide o to, ako zabezpečiť ako tento krok či skok vpred. Ako ste hovorili, že nechcem iba kozmetické zmeny, že chceme zásadné zmeny. Čiže ako zabezpečiť naozaj zásadné zmeny. A ja si myslím, že modrá karta nestačí v podstate áno, ide to správnym smerom, môžem to zopakovať, rieši mnohé dôvody zlyhania e, aktuálnej modrej karty, ale je to marginálne a inkrementačné, ako som povedala. Podľa mňa to zásadným spôsobom nezmení situáciu pracovnej migrácie v EÚ. E, Požete si údaje z hodnotenia dopadov a vidíte, že jednoducho to nejaký zásadný dopad mať nebude. Takže Otázka znie, ako sa presunúť ku komplexnému prístupu trhu práce EÚ pracovnej migrácie. To je hlavná otázka a tá presahuje iba modrú kartu. A všetci sa zhodneme na tom, myslím si, toho, čo tu zaznelo, že veľk, najväčším problémom je nedostatočná flexibilita aktuálnych systémov pre všetky modré karty. Myslím si, že je dôležité, aspoň v tej prvej fáze, zabezpečiť to, aby sme zaviedli väčšiu mieru flexibility do modrej karty, ale aby sme nestratili tú mieru flexibilitu, ktoré už máme cez národné systémy ja viem, že na, európskej inštitúcii, na pôde Európskej inštitúcii nie je veľmi dobrý nápad obhajovať národné systémy, ale v tomto prípade si myslím, že mám na to skutočný argument, pretože jednoducho tie národné systémy sú flexibilnejšie. Už len preto, že sa dajú veľmi rýchlo zmeniť. Takže pochopme to správne. Je pravdou, že nový návrh je oveľa flexibilnejší ako aktuálny systém. Je pravda, že sa rozširuje záber potenciálnych beneficientov, e, sú tam výhody pre držiteľov modrej karty, ale ostáva to naďalej veľmi reštriktívny nástroj. Nezabúdajme na to, že to naďalej veľmi reštriktívny nástroj nevychádza z potrieb trhu práce, ale skôr z tých politických obmedzení, ktoré spomínala pani Gomeš predtým. Už teraz je to jasné. Ide o kompetencie. Ale áno, no, tu hlavnou prioritou takto nástroja, a tak to už uvedené, v institucionálnom rámci, v ktorom sa to navrhuje, vlastne ten predurčuje je to dôležité a preto ste aj povedali, dobre zamyslíme sa nad zásadnými zmenami, ktoré sú potrebné v EU migračnej politike. Áno, dobre. Modrá karta môže byť súčasťou toho balíka, podľa mňa, ale ja si nemyslím, že je rozumné vzdať sa tej flexibility, ktorú už máme v, systémov, v systémoch. To by bolo podľa mňa riskantné. V každom prípade ešte posledná vec Takže ak potrebujeme európsky systém, potom z dlhodobého pohľadu kľúčovou otázkou je distribúcia pre rozdelenie kompetencií a kľúčovou otázkou je asi to, či má alebo nemá zmysel zamýšľať sa nad tým z iného pohľadu. Ak navrhujeme európsku, nástroj európskej e, pracovno-migračnej politiky, tak jednoducho narazíme na otázku kompetencie. Kompetencia je na národnej úrovni. Kvóty pre migrujúcich, pracujúcich, to sa bude musieť riešiť. A preto pri aktuálnom prerozdelení pri pravomoci je to tak, že trh práce kompetencie e, ostávajú na národnej úrovni a teda má zmysel to kombinovať aj s európskou úrovňou. Podľa mňa je potrebná, pretože reaguje na iné potreby ako národné systémy. Aj potrebné zachovať aj národné systémy, ktoré reagujú a zodpovedajú aktuálnemu preozdeleniu kompetencií. Ako náhle sa preukáže dostatočne tento prínos, potom môžeme ísť do ďalšej fázy, kedy už nebudú potrebné národné systémy. Len jedným slovom ešte zareagujem na túto otázku reštriktívneho prístupu, pretože to je DG vnútro. Ja s tým absolútne nesúhlasím. Môžem vám povedať, že sme mali rozsiahle diskusie a konzultácie s kolegami s generálnym riaditeľstvom pre zamestnanosť, ECFIN, RAST a určite viete aj s zainteresovanými stranami, či už je to externá, expertná skupina, odborári, zamestnávateľi a tak ďalej. Čiže áno, samozrejme, rešpektujem, že sú tu európska úroveň a národné úrovne, ale neakceptujem argument, že to je reštriktívny prístup, lebo to ide z generáliteľstva vnútro pre všetkým je to návrh komisie, mali sme diskusie, konzultácie, takže ja si myslím, že ten návrh, a uznali to všetci, zohľadňuje všetko, všetky tie konzultácie, my sme zohľadnili OECD aj expertov e, na hospodárskú migráciu, zamestnávateľov a všetkých ostatných e, v rámci konzultácií. Vypočuli sme si všetkých zainteresovaných, pohľadu hospodárskeho, z pohľadu zamestnávateľov, takže áno, myslíme si, že to je vyvážený návrh a v žiadnom prípade to nie je reštriktívny prístup. Hovorím o návrhu komisie, uvidíme, ako to bude vyzerať v konečnom dôsledku, ale podľa mňa je to vyvážený návrh, ktorý E, zodpovedá potrebe EÚ prilákať vysoko kvalifikovaných pracujúcich aj so zábezpekami na národnej úrovni a zodpovedá to aj filozofii e, politiky trhu práce. Čiže to by som e, chcela povedať na otázku posudzovania. Páčilo sa mi, ako ste obhajovali DG vnútro. Skôr ako pustíme do naozaj zaujímavejšej témy ako jednotlivé členské štáty, aké majú modely a ako to celé zapadá, ako to súvisí so zlyhaním modrej karty číslo 1. Chcel by som spomenúť a zareagovať na otázku pani Benali a pani Grisbeck. V podstate z toho centra ako to ako s tým naloží rada a prečo vlastne je tu tento návrh a aký bude jeho osud. Myslím si, že tieňoví k tomu pristupujú veľmi zodpovedne a počas diskusí e, je dôležité si uvedomiť, že odkiaľ prichádza ten návrh, hlavne z pohľadu teda e, parlamentu. Parlament chápe, aj tieňoví spravodajcovia chápu, že sú tu určité rozdiely a sú veľké medzery, čo sa týka konkrétnych špecialistov. A niektoré modely národné to môžu riešiť, ale nie všetko. Vo svete je veľká konkurencia, spomenuli ste anglosaský systém, spomenuli ste Ameri- Spojené štáty. Z diskusie o zákonnej migrácii Hovorili sme o študentoch, o výskumných pracovníkoch, boli tu ďalšie návrhy zákonnej migrácie ako sezónni pracovníci. To boli maličké postupné kročiky, ktoré prijímame preto, aby sme zistili, či spadá do našej kompetencie alebo nie hľadať to, ako Európska únia, ako subjekt môže robiť tieto detské krôčiky. A myslím si, že z diskusii vyplynulo to, že tu nebude nejaký nejaké zásadné zmeny na trhu práce tento návrh nespôsobí. My sa vlastne len snažíme prilákať pracujúcich do Európskej únie nejakým jedným či dvoma prúkami pridanými benefitmi. Ale v podstate nadradené sú systémy členských štátov, pretože členské štáty majú tieto veci v kompetencii Vieme, aké je stanovisko rady, vieme, ktoré sú citlivé body, ale nemôžeme jednoducho ako parlament hovoriť o holistických prístupoch migrácii a zákonných cestách, o ktorých budeme hovoriť celé roky a potom nepredložiť ani len embryonálny návrh, ktorý by riešil študentov, výskumných pracovníkov, sezónnych pracovníkov. To všetko mimochodom sú čo sa rozsahu týka, veľmi obmedzené návrhy. Neberte to ako kritiku, ale naozaj sú obmedzené. Takže je dôležité uvedomiť si celý kontext a uvedomiť si, že tie jednotlivé návrhy sú naozaj veľmi obmedzené. Pán profesor Martin spomenul viacka, slovičko reštriktívny. Áno, no, naša ambícia je relatívne slovo. Čo je ambiciozne, to je relatívne. Je to otázka toho, ako zanalizujete tento návrh pozície členské štáty versus EU prínos. Ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby bolo jasné, aký je názor parlamentu a odkiaľ prichádza revízia modrej karty a že my sme ich žiadali komisiu, aby predložila revíziu. A teraz je najdôležitejšie pozrieť sa na modely členských štátov a kde a ako môže tá revízia fungovať. A samozrejme hlavný model je Švédsko. Ak to môžem kvalitatívne posúdiť, Švédsko má veľmi dobrý model, je to bežné. A prepačte, nemal by som takéto veci hovoriť. Dobre, takže pozrieme sa na dobrý švedský model, poviem to tak. Potom sa pozrieme na nemecký model, ktorý je veľmi zaujímavý, pretože šlo. v podstate e, Nemecko dosť využívalo modré karty, aj Taliansko. Takže e, pozrieme sa na ďalšie informácie o národných modeloch. A tu by som sa chcel poďakovať rečníkom prvého panela za poskytnutie hodnotných informácií. Ďakujem vám veľmi pekne. Prosím, môžem poprosiť e, našich ďalších rečníkov, aby prišli sem medzi nás na pódium. So colleagues, let's, uh, Vážení kolegovia, budeme pokračovať. Ja viem, je pondelok po obede, všetci sme trošku možno unavení, ale pokračujme v práci. Druhá časť nášho rokovania sa zameria na švédsky systém. Vítam pani Karin Ekenger z Konfederácie švédskych podnikov. Je členkou aj Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Predstaví nám svoj pohľad na kompatibilitu novej modrej karty so švedskou legislatívou. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, že som že mám možnosť byť tu dnes s vami. Vystúpim po švedsky. Áno, pred takmer 8 rokmi sme zaviedli systém, ktorý mnohí považujú za veľmi štedrý z pohľadu pracovnej migrácie. Dovolte mi venovať zo pár minút našej východi- východiskovej situácii. Myslím si, že je dôležité zdôrazniť, že i pred nami stoja výzvy, tak ako aj pred vami, ale máme našu špecifickú východiskovú situáciu. U nás v Švédsku máme pomerne pozitívnu históriu pracovnej migrácie 50-60 <clears throat> rokov. Sme zaznamenali migráciu z iných európskych krajín, no a potom v súčinnosti s rozšírením EÚ v roku 2004 sme boli jednou z mála krajín, ktoré eh, nezaviedli žiadne prechodné opatrenia Napriek tejto situácii sme v porovnaní so zvyškom EÚ mali pomerne obmedzený objem migrácie. Neviem, možno dôvodom bol jazyk e, alebo aj iné dôvody. V každom prípade je realita taká. Určite sme zaznamenali aj časy, kedy nám pracovná sila chýbala. A to nie len vysoko kvalifikovaná pracovná sila, ale i pracovná sila v mnohých oblastiach, v mnohých odvetviach. Samozrejme, potrebujeme aj sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve, potrebujeme um, pracovníkov do stavebníctva, potrebujeme mm, kuchárov, čiže celé spektrum profesí. No a tejto súvislosti máme aj pomerne veľký počet podnikov, ktoré spolupracujú so zahraničím. No a práve preto sme pred pár rokmi spustili náš systém. Náš systém vychádza z, ponuky, z dopitu od roku 2008, od decembra, náš migračný úrad vydal zhruba 120 tisíc dočasných povolen- pracovných povolení. V súčasnosti u nás pracuje zhruba 18 tisíc pracovníkov z tretich krajín. Viac ako polovica sú vysoko kvalifikovaní pracovníci, čiže ide o profesie, ktoré si vyžadujú akademické vzdelanie, ale máme pomerne vysoký počet pracovníkov, ktorí pracujú aj v iných oblastiach, iných profesiách. Tento otvorený systém u nás funguje zhruba 8 rokov a počas tohto obdobia 7 tisíc osôb už u nás pracovalo dostatočne dlho na to, aby si mohli zažiadať a získať trvalé povolenie, trvalé pracovné povolenie. v rámci systému e, pracuje na základe tohto typu povolenia asi 25 tisíc pracovníkov. Z tých 18 tisíc asi 6 tisíc sú IT špecialisti a zhruba 2 tisíc sú inžinieri. Sme malou krajinou, ale podarilo sa nám naozaj prilákať pomerne veľký počet vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Samozrejme, to, sú, to je presne ten druh profesí, na ktoré sa zacieľuje i modrá karta paralelne tých modrých kariet, ale veľa nemáme. Mne sa podarilo zistiť, že ich je na teraz 8 v tejto chvíli vo Švédsku. Celkovo sa teda spoliehame na náš národný systém. Ten je pre nás veľmi dôležitý. Pokiaľ ide o štruktúru nášho systému, ak porovnám náš systém so systémom modrej karty, systém, ktorý u nás funguje, je naširoko nastavený, ehm, teda tie isté pravidlá, ten istý systém platí pre vysokokvalifikované profesie aj pre tie ostatné profesie. Čiže tie isté pravidlá platia pre každého. Keď sa pozriete na systém modrej karty, ten platí len na vysokokvalifikované profesie. V našom systéme môžu, sa môžu zamestnávateľia rozhodnúť, koho potrebujú získať a akú profesiu potrebujú z tretej krajiny. My nemáme žiadny úrad, ktorý by verifikoval kvalifikáciu. Samozrejme potom v rámci modrej karty e, takéto kontroly, kvalifikácie prebiehať budú. Zamestnávateľ, naši zamestnávateľia preto príjmajú do zamestnania tých, ktorí potrebujú. Ak by sme teda museli uplatňovať pravidlá modrej karty vo Švedsku, tak by to viedlo k dodatočnej byrokracii. Poďme teraz na podmienky na získanie pracovného povolenia. Nuž, zamestnávateľ vo Švédsku definuje aké sú jeho potreby a koho potrebuje prijať do zamestnania. Ale povolenie vydáme len tým, ktorí dostávajú mzdu, plat a samozrejme e, všetko musí prebehnúť v súlade s podmienkami, ktoré sú v súlade s kotými dohodami v tom ktorom odvetví. Samozrejme, Pracovať môžete aj na polovičný úvezok. Ak vám mzda dovoluje vyžiť u nás vo Švedsku. Tieto všetky aspekty treba mať e, na zreteli. Pokiaľ ide o úroveň platov, tú prahovú hodnotu, mm, to všetko súvisí so situáciou vo Švédsku. Teda e, vo Švedsku vlastne vychádzame z našich eh, lokálnych podmienok a máme vlastný systém na rozdiel od modrej karty, kde teda je definovaný ten eh, platový strop, alebo teda ten, ten platový prach. Náš systém eh, preto považujem za flexibilný. Nemáme žiadne obmedzenia v súvislosti s dĺžkou pracovného povolenia. Nemáme ani žiadne pravidlá. ohľadne dĺžky obdobia, v rámci ktorého musíte obnoviť svoje pracovné povolenie. Najprv je to, myslím, dva roky, potom, keď požiadate obnovenie, to sú ďalšie dva roky, nuž a potom po štyroch rokoch musíte, za, musí, musíte zažiadať mm, o trvalé pracovné povolenie. V výnimočných prípadoch môžete získať ešte dva extra roky, ale samozrejme zamestnávateľ musí definovať, nakoľko e, takéhoto zamestnanca potrebuje. Záverom, pochopiteľne nemala som čas na všetky aspekty, preto som uviedla len zo pár, Čiže všetci sme sa zhodli v tom, že by sme si veľmi radi ponechali náš národný systém. Želáme si, aby si krajiny mohli zachovať paralelne svoje systémy. V opačnom prípade budeme musieť prevádzkovať dva systémy, jeden pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov a druhý pre všetkých ostatných. A Dokonca by sme museli zriadiť aj nové orgány, nové agentúry, ktoré by realizovali kontroly. Pre nás by to preto znamenalo dodatočné byrokratické bremeno, ktoré v súčasnosti nefunguje alebo nie je prítomné. Pre nás je e, pre nás je ten spomínaný prahov, platový prach neznámym konceptom a preto si myslíme, e, že každý členský štát by sa mal rozhodnúť, či chce, použi- či, či chce využívať koncept platového prahu alebo svoje vlastné pravidlá. Ďakujem veľmi pekne. 10 minút, výborne. Áno, uvidíme, ako to bude. Bude veľmi zaujímavé potom sa pozrieť na to, ako budú paralelne fungovať tie systémy. Mm, Guido Geis, nech sa páči, príklad Nemecka. Ehm, vy nám vysvetlíte, prečo bolo modrých, pôvodných modrých kariet viac v Nemecku než inde. Pán Geis je ekonómom v Kolínskom inštitúte pre ekonomický výskum a je expertom Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru a je spravodajcom v rámci tohto výboru pre modrú kartu. Nech sa páči. Thank you for hearing me. I... Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si ma ochotní vypovedať, ale budem hovoriť po nemecky. Samozrejme, že e, pýtame sa, že prečo táto politika v Nemecku dobre fungovala. Mali by sme sa skôr pýtať, že čo vlastne dobre nefungovalo, respektíve prečo to tak fungovalo. na to nie je taká ľahká odpoveď. pokiaľ ide o, modrú kartu, od roku 2012 to boli tisícky kariet, 48 tisíc kariet, ktoré sa vystavili. A to znamená, že to v, vlastne fungovalo ďaleko iným spôsobom ako v ostatných členských krajinách. Ale samozrejme, že Nemecko je najväčším členom v rámci Európy, takže nemôžeme vlastne čakať niečo iné. A druhá vec, Nemecko malo veľký dopyt na eh, trhu práce pretože mali sme v podstate len 4,6% nezamestnanosť pod e, roku 2015, takže to naozaj znamenalo, že vlastne tá potreba v Nemecku bola ďaleko vyššia ako v ostatných krajinách. Ale e, práve to vlastne nie je odpovedou na to, že prečo vlastne 80 týchto e, modrých kariet sa práve vydávalo vlastne v Nemecku. Toto je naozaj systém, ktorý v podstate e, je pre vysoko kvalifikované pracovné sily. To je vysokostrategická záležitosť. A v danom čase na začiatku roku 2012 e, bolo v Nemecku, Nemecko v špeciálnej situácii. Naozaj Nemecko vtedy potrebovalo vlastne pracovné sily. Ďalší diapozitív pokiaľ ide o, vývoj hospodársky v Nemecku, a to si musíme naozaj pozrieť. Poprvýkrát vlastne e, sme začali potom e, vlastne v 2009, pretože v 90. rokoch bola tá hospodárska situácia stále horšia, ale e, to jednoducho na začiatku roku 2000 nebolo vlastne udržateľné, tá situácia vyzerala veľmi zle Mali sme vtedy vlastne 2 eh, milióny nezamestnaných, čiže tam išlo o veľmi dlhú eh, etapu, keď sa vlastne hospodárstvo veľmi nedarilo a potrebovali sme naozaj iným spôsobom v podstate zmeniť eh, tieto veci. Na začiatku roku 2012 prišlo k veľkej zmene. Odrazu v podstate sa poklesol e, počet týchto nezamestnaných osôb a naozaj je veľmi ťažké povedať vlastne, že kvôli čomu. Ale odrazu sa to zmenilo a to je dosť e, zvláštna situácia a potom až do roku 2008 až 9 tam e, vlastne išlo na začiatku o, o, o nárast ale tá nezamestnanosť mala ďaleko nižšiu úroveň. V roku 2012 sme sa v Nemecku vlastne rozhodli pre túto, e, tento systém modrých kariet. A vtedy tá situácia bola taká, že celkom jasne tá kríza pre Nemecko v podstate bola už zažehnaná. Tá nezamestnanosť bola nižšia a bolo jasné, že na nejaký čas tá nezamestnanosť ani stúpať nebude. A hlavne pokiaľ išlo o technickú oblasť a v oblasti zdravotníctva potrebovali sme pracovné sily. Ďalší diapozitív. Pokiaľ ide o vývoj migrácie, pristahovalectva a, a pokiaľ ide o zákon, ktorý toto reguloval v Nemecku, tam sa to začalo e, zlepšovať. To boli osoby, ktoré žili e, v Európe a presídlili sa e, k Nemecku potom, ale v roku 2008 a 2009 takýto prílev poklesol. Tam išlo vlastne o zákon o pristahovalectve. Nemecko si dávalo veľký pozor na to a len potom tá nová vláda vlastne niečo e, zaviedla a pokúšali sme sa v roku 2005 sme mali e, nový zákon o pristahovalectve. Toto vlastne veľmi, veľmi málo prinieslo a istým spôsobom tam bolo nebezpečenstvo, e, ale v roku 2012 sme v podstate mali pocit, že nemáme dostatočný moderný rámec na to, aby sme pritiahli vlastne tieto kvalifikované pracovné sily. Ale tá hranica, pokiaľ išlo o príjem, tá bola taká vysoká, že naozaj priťahovala ľudí, ale potrebovali sme vlastne nejaký dôvod. Táto modrá karta, ktorá sa zaviedla, tá mala isté výhody. Veľmi dobre sa v podstate zapasovala na tento trh práce, bola dosť liberálna, ale súčasne vlastne nebola zase tak natoľko liberálna, že by sa dala vlastne zneužívať a aj spolková vláda vlastne e, musela vypracovať istý národný systém a e, tam v podstate to potom už bolo ľahšie. Musíme samozrejme si uvedomiť, že vlastne táto modrá karta nebola tá jediná vec, ktorá by ovplyvňovala v roku 2012 e, migráciu. Od roku 2012 mali možnosť e, osoby, ktoré prišli do Nemecka e, žiadať o prácu. E, kvalitatívne samozrejme to predstavovalo úplne novú dimenziu, ktorá sa tam otvárala, pretože bolo to pristahovalectvo, ktoré už bolo istým spôsobom orientované A prirodzene, že to e, je potrebné takýmto spôsobom pochopiť. I keď samozrejme, že to nebolo len záležitosť, ktorá by sa týkala samotného e, práva, ktoré e, platilo v Nemecku. Ale tá modrá karta bola skutočne veľmi rozumná vec, nebola to samozrejme tá jediná vec, pokiaľ ide o týchto vysoko kvalifikovaných ľudí Mali sme tam e, e, špeciálny e, paragraf zákona, ktoré sa týk, zákona, ktorý sa týkal pristahovalectva. Tam bolo špecificky v podstate definované, že kto vlastne môže požiadať o takúto modrú kartu a dá sa povedať, že vlastne to dávalo veľmi veľkú vôľu, pokiaľ išlo o proces rozhodovania. V Nemecku samozrejme je to centrálne organizované a veľmi ťažké je častokrát rozhodovať, pretože sú isté miestne orgány, ktoré rozhodnú tak a niekde inde v Nemecku rozhodnú takéto orgány inak a tak ďalej. A okrem toho sme vlastne uh, eh, naražali aj na ten problém, že tam bolo príliš veľa cieľových skupín. Uh, boli to ľudia, ktorí skončili vysokú školu, povedzme v Nemecku, bol to samozrejme medzinárodný personál z rôznych e, odvetví. To znamená, že tam bolo množstvo rôznych špecifických e, odvetví a špecifických možností a bolo to veľmi ťažko dopredu v podstate e, vedieť, že ako to bude celé fungovať. Táto modrá karta bola niečo nové, bol to ďaleko ehm, rozumnejší prostriedok, o, ktorý sa dalo opierať a tým pádom sa muselo vlastne umožniť takýmto pristahovale, tom, eh, aby boli zamestnaní. Samozrejme, že sme museli vedieť, že na aké cieľové skupiny to orientovať a preto sa Nemecko vlastne rozhodlo, že bude túto modrú kartu používať. I keď sme to predtým nemali v našom národnom systéme, samozrejme, že to nebolo ľahké, tak ako som už predtým povedal, že dopredu predvídať, že koľko vlastne percent eh, takých ľudí, ktorí budú mať takúto modrú kartu, sa skutočne usadia tí, ktorí mohli mať túto modrú kartu. A tam sme zase nevedeli, že či všetci o, o takúto kartu žiadať budú. A prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá, v Nemecku v podstate prebehla veľmi široká diskusia o e, tejto modrej karte. Vždy v podstate Išlo o to, aby sme zabezpečili prístup e, pristahovalcom k trhu práce v Nemecku. Nemecko v podstate malo šťastie v tom, že táto modrá karta prišla naozaj v ten správny čas. A napriek tomu musíme povedať, že tá modrá karta Ehm, naozaj e, nemala všetky tie nariadenia e, také výhodné pre Nemecko a preto to Nemecko do značnej miery aj zmenilo. A Nemecko je vlastne istým spôsobom príkladom toho, že čo by mali vlastne prevziať isté členské štáty, pokiaľ ide o e, rozumnú stratégiu v tejto oblasti. A toto je naozaj rozhodné, pokiaľ ide o trh práce. A ešte posledný bod, a to je veľmi dôležitý bod, ktorý som tam ja pridal, mali by sme ostatné krajiny v podstate presviečať o tom, že by mali takúto modrú kartu zaviesť, pretože nemôžeme im to nanútiť, inak to nebude dobre fungovať. Ďakujeme veľmi pekne. Máme tu pána Alberta Guariza, právnik, ktorý sa špecializuje na pracovné právo a tak ďalej. Nech sa páči, vypočujeme si aj informácie ohľadne situácie v Taliansku v tomto smere. Ďakujem veľmi pekne. Poky, ako právnik budem hovoriť predovšetkým o právnych aspektoch eh, tém o ktorých sa tu diskutuje, ale samozrejme z talianského pohľadu, z našich skúseností. Mm, u nás e, výsledky uplatňovania smernice sú veľmi, veľmi obmedzené. Posledný z decembra 2015 e, je údaj taký, že sme vydali 409 e, modrých kariet a musím ešte raz pripomenúť, že máme len obmedzené výsledky. V samotnom kontexte, v samotnej štruktúre máme aj isté problémy s absorpciou um, um, máme ďalej problémy s tým, že mnoho kvalifikovaných ľudí od nás z Talianska odchádza do iných krajín, ehm, málo sa investuje do výskumu a ehm, tá internalizácia týchto otázok zo strany talianských podnikov je veľmi obmedzená takisto. No, mm, my sme sa v Taliansku snažili zaviesť e, isté aspekty, flexibilné aspekty, ktoré nám smernica umožňovala. Modrá karta je e, vylúčená zo systému kvót, teda u nás náš národný systém funguje na základe kvót. S tým, aby s tým, aby pracovník prišiel k nám už, keď má dohodnutú prácu, to znamená, že ne, nemôže prísť do krajiny bez toho, aby bola dohodnutá práca. No a uh, hovorím, u nás systém modrej karty nespadá pod kvóty, to znamená, že kedykoľvek uh, počas e, roka môže takýto pracovník prísť a modrá karta je takým, by, by mohol byť jediným takýmto kanálom a dúfame, že samozrejme do budúcna um, bude možné um, príjmať takýchto pracovníkov mimo kvót, ale zároveň aj využívať naše kvóty. U nás po dvoch rokoch e, majú takýto pracovníci prístup na pracovný trh. Ten minimálny, ten minimálny plat je 24 700 eur, teda je to taký plat, e, ktorý je kompatibilný aj s inými profesiami u nás, ale mm, nemalá karta, ako hovorím, u nás veľký úspech. Snažili sme sa hľadať e, isté flexibilné aspekty, ktoré by podľa nás e, mali byť zaté do úvahy aj počas reformy náhrad, alebo teda pokiaľ ide o schvaľovanie orgánom, Uh, nuž, my by sme boli za to, aby, išlo, aby podnik bol schopný realizovať istú autocertifikáciu, čiže podnik, ktorý je súčasťou priemyselného združenia, môže prijať vysokovýkonného pracovníka bez toho, aby to muselo prejsť nejakou verifikáciou. To znamená, že sám, sám certifikuje, sám osvedčí, že podmienky zákona boli splnené. Po druhé, mal by sa umožniť prístup e, pracovníkom, ktorí majú e, to, ktoré, ktorí pôsobia v inovatívnych podnikoch, v startupoch, e, čiže samozrejme podniky, ktoré naplňajú literu zákona, ale um, v ktorých e, ide často aj o autonómnu prácu, o um, Čiže nie, nie je tam o klasický vzťah nadriadeného a podriadeného. Ďalej z, máme záujem o aktivity in loco, čiže aby bolo zaručené, že ten, kto sa zúčastnil vzdelávacích aktivít in loco, um, aby aj e, takáto osoba mala právo prísť k nám pokiaľ to kvóty umožnia. Čiže ak táto osoba navštevovala vzdelávacie kurzy v zahraničí, ale ak teda e, odpadnú kvóty, ak, ak teda zvážime, že u nás sú tie kvóty, bohužiaľ tento systém u nás um, nemal úspech. No a ďalej sme sa snažili zrušiť jeden pojem, ktorý bol súčasťou um, zákona. Ide o e, pojem týkajúci sa. Čiže neviem, ako treba preložiť. Išlo o zriadenie prepojenia medzi vzdelaním a, a odbornou kvalifikáciou. To znamená, že vzdelanie nemusí byť to isté ako potom následná odborná kvalifikácia. Čiže odborná kvalifikácia súvisí s prácou, ale verifikuje sa na základe skúsenosti a nie na základe dosiahnutého vzdelania. Ja si myslím, že návrh smernice ide týmto smerom s tým, že e, to, čo je dôležité, je, že sa do reformy zavádza slovo skúsenosť. V našom talianskom systéme totiž, a myslím, že aj inde, je dôležité, e, že kolektívne eh, kolektívne vyjadnávanie eh, nefunguje tak, že tento ko, kolektívne dohody hovoria aj o tom, že nie titul je dôležitý, ale že dôležitá je aj skúsenosť. A myslím si, že ide o aspekt, ktorý by mohol ktorý by nám pomohol sflexibilizovať celý kontext. Ďalšie, potom samozrejme sú tam aj ďalšie otázky a otázka vnútrounínej mobility. Áno, všetci súhlasíme s tým, že ide o nesmierne dôležitý aspekt. Pre nás Taliansko i ďalšie krajiny, ktoré fungujú podľa kvót, aj pokiaľ ide o dlhodobý pobyt, keď mo- držiteľ modrej karty dostane povolenie, dlhodobé povolenie na pobyt, ale ak kvóty nie sú, tak takáto osoba k nám nemôže prísť. A nemôže k nám prísť, až než budú k dispozícii kvóty. pracovník s modrou kartou um, bude, sa bude môcť teda podľa mobility voľne pohybovať v rámci EÚ, pretože nebude um, ehm, závisieť od jednej krajiny, ale, ale náš systém v súčasnosti je taký, že jednoducho u nás platia kvóty to znamená, že ex-držiteľ modrej karty bude môcť vstúpiť aj do krajiny, kde e, platia kvóty pre dlhodobý pobyt. Teda, že takáto osoba si zachová možnosť voľného pobytu. To, čo je veľmi dôležité, je i je možnosť e, možnosť príjmateľov medzanej ochrany získať modrú kartu. U nás 25 takýchto osôb um, vlastne s, sú tými, ktoré sú pod ochranou nášho práva, teda majú medzinárodnú ochranu. A ak mne sa zdá, že tu ale strácame určitý významný aspekt, teda, že teda, že by tam nemali byť len príjimatelia medzinárodnej ochrany, ale aj tými, ktorí sú pod ochranou vnútroštátneho práva. Potom rovnosť, obstar- eh, rovnosť eh, zaobchádzania. Tí, ktorí prichádzajú k nám, Um, im musí byť zabezpečená rovnosť zaobchádzania. Um, nová, nová smernica hovorí v tomto smere. Um, hovorí sa o, e, verej, o, o prístupe k verejnému zamestnaniu, čiže čo je dôležitým kanálom pre kvalifikovanú silu, ale u nás sa e, u nás je to tak, že držiteľ modrej karty, teda z tých 400, sa nemôžu zúčastňovať na verejných obstarávaniach. Nový návrh E, odstraňuje tento dodatok, pokiaľ ide o verejné aspekty. To znamená, že sa možnosť prístupu e, k takýmto mm, že, že, že sa prístup týmto umožňuje a teda, že, a teda, že získajú aj e, sociálne zabezpečenie. No dobre, ale ak, ak je plat dostatočne vysoký, tak netreba dávky, ale Mm, u nás je to teda tých 24 tisíc, je jasné, že takéto osoby potom môžu mať aj prístup k sociálnym dávkam. Ja si myslím, že by bolo veľmi dôležité tam vložiť istý dodatok, to, čo sa predpokladá aj pre dlhodobý pobyt, čiže dodatok, ktorý súvisí s nariadením 882. Um, um, ten je a tento, tá, táto odvolávka je aj takým palčivým aspektom, pretože pre, z, z pohľadu potreby e, regulovania jednotlivých e, typov, typov dávok, e, ktoré u nás môže takáto osoba získať a preto by bolo možné um, tak, takto naširo zapracovať tam tento naširoko za, e, zdefinovaný koncept z 882. Ďakujem veľmi pekne všetkým rečníkom, veľmi napomocné. A teraz pani Wikström, nech sa páči. Thank you, chair, and thank... Ďakujem, uh, pán predseda, a ďakujem vám všetkým, ktorí sa zúčastňujete zasadnutia nášho výboru. Naozaj je to veľmi dôležité pre nás vypočuť si vaše skúsenosti a cítim sa dosť zvláštne hovoriť e, po anglicky, e, keďže tu máme aj švédskych zástupcov, takže prosím vás, prejdem na švédštinu. Naozaj je to veľmi pekné, že máme Švéda, ktorý sedí za predsedníckým stolom a hovorí vlastne po švedsky uh, tu uh, na výbore Libe. Ďakujem, Karen. Švédsko je krajina, ktorá je dosť unikátna rôznymi spôsobmi a vlastne len 8 z 8 tisíc ľudí v Švédsku pracujú na základe modrej karty. Takže toto je systém, ktorý pravdepodobne u nás funguje veľmi dobre, ale toto je samozrejme švédsky model. Švédsky model, ktorý funguje v Švédsku, tam ide vlastne o tie strany, ktoré e, sú činné v rámci e, trhu práce a ktoré sa kolektívne dohodli na istých veciach a bolo by krásne, keby to fungovalo v celej Európe. Môžeme o tom snívať, ale nie je to veľmi pravdepodobné. Takže čo teraz vidíme? Vidíme globálnu konkurenciu, e, pokiaľ ide o e, pracovné sily. Máme vysoko kvalifikované pracovné sily a pracovné sily, ktoré nemajú vysokú kvalifikáciu. Keď sa pozrieme e, okolo seba. Napríklad v USA každý vie, to, čo je to vlastne zelená krajina. Ak poviete zelená krajina, karta, tak každý v USA vie, že čo je zelená karta. Aj tu v Európe každý vie, čo je zelená karta a tvrdo môžete vlastne sa vypitovať e, Európanov a málo kto vám bude vedieť povedať, že čo je vlastne modrá karta. Takže budeme musieť niečo spraviť e, preto, aby e, toto nevyužívalo len Nemecko, ktoré priťahuje tým pádom tie pracovné sily, ktoré potrebuje. Bolo by ďaleko lepšie, keby sme mohli naozaj zaviesť istý model, ktorý by bral do úvahy to, že vlastne berieme do úvahy to, že žijeme v čase e, globálnej konkurencie. A, a pred niekoľkými rokmi som sa rozprávala e, s predsedom vlády a on tvrdil, že EÚ je veľmi populárna, aspoň bola populárna v tom čase, ale teraz je menej populárna, nie len v nadväznosti na pracovnú silu, ale aj v nadväznosti na študentov a výskumných pracovníkov. A ja si naozaj myslím, že toto, na toto by sme mali myslieť. Takže e, nie je to, sú to len študenti e, zo Šri Lanky, ale študenti e, z rôznych krajín idú do iných častí tohto sveta. Takže čo môžeme spraviť preto, aby ľudia naozaj chceli prísť do EÚ? jeden Šrilančan mi povedal, že ľudia radšej pôjdu do Číny alebo Austrálie alebo do USA alebo do Kanady študovať, respektíve robiť výskumnú e, prácu. Ako môžeme vlastne urobiť EÚ atraktívnejšiu? Viete, táto otázka atraktívnosti a toho brandovania, pokiaľ ide o modrú kartu a zelenú kartu, Fr- neviem, že koľky z vás tu boli, keď Franco Fatini vlastne e, zahájil využívanie tejto modrej karty. Vtedy sa vlastne hovorilo o tej myšlienke, že by sme mohli mať vlastne pre Európu zelenú kartu. Bolo to veľmi ambiciozne. Nikto nikdy nečakal, že by sme mohli mať presne takéto niečo, ale teraz vlastne potenciálne trpíme tým, že vlastne nemáme niečo, čo by malo dobrý imič, pretože istým spôsobom vlastne prichádzame, sú tam mnohé medzery, ktoré vlastne e, zapričinujú to, že sa takéto e, vysoko kvalifikované pracovné sily, respektíve študenti rozhodnú skôr pre Kanadu alebo USA. A toto je jeden z bodov, ktorý tu už odznel predtým. Veľmi dobre viem, že o tom hovoril Loregrad a iní už predtým, ale bol to pôvodne eh, bod, ktorý sa veľmi zdôrazňoval v nadväznosti na modrú kartu. Claude, mohla by som povedať ešte niečo? Budem hovoriť po švedsky. Z hľadiska Švédska to, čo musíme urobiť na to, aby sme zabezpečili, aby viac ako 8 ľudí z tých, ktorých potrebujeme, prišlo prostredníctvom modrej karty, čo by mohlo spraviť tú modrú kartu atraktívnejšiu. A teraz hovorím o švédskej, švédskom uhlu le pohľadu. Bola som v taxiku v USA, išla som na letisko a videla som že tento e, taxikár nebol v USA veľmi dlho a pýtala som sa, že či má zelenú kartu a ako tú zelenú kartu získal. Povedal mi, vyhral som ju v lotérii. Ja nehovorím, že by sme mali mať lotériu na modrú kartu, ale táto atraktívnosť zelenej karty je na celom svete známa a my by sme mali spraviť niečo, uh, počiarknúť vlastne to, že e, táto e, modrá karta nie je zlá, pokiaľ ide o Európu. Ja samozrejme by som nechcel podporovať nejaké pozmeňujúce návrhy, ale naozaj si myslím, že toto je kategória, pre ktorú je možné dostať vlastne takúto európsku zelenú kartu. Takže chcel by som, aby sa ujali e, slova aj naši tieňoví spravodajcovia, budem hovoriť aj ja. Po švedsky Karen je vynikajúce, že si tu s nami. Rozmýšľam nad tým, pokiaľ ide o tie ostatné krajiny, ktoré sú tu zastúpené, prečo je také ťažké uvažovať ešte aj mimo týchto vysoko kvalifikovaných e, pracovníkov. Možno, že by bolo dobré, aby sa táto smernica zmenila takým spôsobom, že by obsahovala hm, viac kategórií takýchto pracovníkov. Veľmi dobre vieme, že potrebujeme vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ale potrebujeme aj pracovníkov, ktorí nie sú tak vysoko kvalifikovaní. A samozrejme, že budú mať možnosť ešte naši kolegovia o tomto hovoriť, ale množstvo ľudí sem mohlo prísť ako e, utečenci a teraz sú nejaký čas v našej krajine, snažia sa pracovať a potom odrazu im e, vlastne zamietnú ich žiadosť o azyl, už pracujú, už vlastne predstavujú istý príspevok pre tú spoločnosť, prečo nemôžu zostať, prečo sa musia vrátiť. My sme zmenili totižto zákon v Švedsku. Tí ľudia, ktorí e, sú žiadateľmi o azyl a ktorí sú už zamestnaní, ktorí v podstate e, sa sami živia, tak vlastne e, by mali mať možnosť zostať. A aj ak sa im zamietne žiadosť o azyl, tak by vlastne mali miesto toho dostať povolenie e, k pracovné povolenie, respektíve povolenie k pobytu. Prečo e, sa nemôžeme pozerať ešte za túto modrú kartu? Tento švedský model je vysoko zastúpený na našich zasadnutiach aj talianských spravodajcov. Uh, aj ďalšieho spravodajca, ktorý je Taliankou. Takže... Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa ešte chcela presnejšie spýtať, aby sme potom mohli preciznejšie pracovať e, s Klódom na e, tejto smernici. Ja veľmi dobre rozumiem eh, tomu zdráhaniu sa v Švédsku akceptovať smernicu, ktorá by vlastne odstránila tak flexibilné národné systémy, ktoré dobre fungujú. A keď, ale keď sa pozerám na ten nový návrh, tak eh, vidím, že podľa článku 4 členské štáty môžu umožniť priaznivejšie podmienky, pokiaľ ide o práva pracovníkov, a to v niekoľkých oblastiach. Rovnosť, ob, rovnosť zaobchádzania, článok 15, práva príslušníkov rodín, článok 16, e, eh, procesné záruky, e, článok 10 a aj v ďalších článkoch, či už pokiaľ ide o dočasnú nezamestnanosť, autorizáciu, neprítomnosti na teritóriu po získaní štatútu e, držiteľa dlhodobého pobytu a tak ďalej. Čiže sú, tých možností je niekoľko, ako pokračovať vo fungovaní národných systémov. Ja som sa chcela spýtať e, pani Ekenger, ale aj ďalších rečníkov, pána Guariziho a pána Geisa. Ja som sa chcela spýtať, či by ten nový návrh e, mal ešte viac rozšíriť možnosť pre členské štáty um, umožniť priaznivejšie podmienky. Pok- Myslím, mám na mysli napríklad že modrá, tá nová modrá karta, ten rekast, sa našťastie rozširuje aj na príjimateľov medzinárodnej ochrany, ale nie na žiadateľov o azyl. Zatiaľ čo, ak sa nemýlim, v, vo švedskom systéme žiadatelia o azyl môžu získať pracovné povolenie. Je švedský systém je mm, z tohto pohľadu taký konkurencieschopnejší, alebo teda viac súťaživý by som povedala. Mm, aké ďalšie odvetvia by mohli byť predmetom rozšírenia? nejde o nejaký opt-out, ide o paralelné systémy, paralelné odvetvia. Mám na mysli najmä to, že existujú ustanovenia v súčasnom švédskom či nemeckom systéme, ktoré by e, možno boli priaznivejšie a ktoré by mohli byť napríklad súčasťou návrhu. Napríklad to, čo je zásadné, to, čo povedala moja kolegyňa, pani kolegyňa Bodil, e, je to, že by tam mali byť zahrnutí aj eh, pracovníci s eh, nižšou kvalifikáciou než tá, ktorá sa pred, eh, predpokladá v rámci modrej karty. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobre, takže sa teraz môžeme vrátiť slovo rečníkov. Rečníkom nech sa páči. Jo, ja fortsätter po svenské. E, Áno, budem teda pokračovať po švedsky. Hovorí pani Karin Ekenger čo sa týka švedského systému a možnosti e, spraviť modrú kartu zaujímavejšou pre žiadateľov. Myslím si, že a tam vzdový limit bol veľmi vysoko nastavený. Väčšina pracovných migrantov sú vo vekovej kategórii 30 až 40 na začiatku kariéry. A vtedy chcú byť mobilní a naša mzdová štruktúra vo Švedsku možno sťažuje e, tú príťažlivosť pre vysokokvalifikovaných pracovníkov, to je ako je to v Kanade, Spojených štátoch či Austrálii, ten zdový limit vysoko, veľmi vysoko nastavený a to je veľký problém, čo sa týka e, vlastne rozšírenia systému modrej karty vo Švedsku. No samozrejme, modlá karta a podľa aktuálneho návrhu má svoje výhody, keď ju porovnám s našim systémom. Je tam tá trojmesačná notifikácia. To znamená, že zamestnávateľia pravdepodobne teraz sa pozrú na ten nový systém modrých kariet a zistia, či to funguje alebo nie. A možno sa niekedy rozhodnú pre systém modrej karty a upevnostnia ho pred našim národným aj keď my si myslíme, že ten náš národný funguje veľmi dobre. Keď hovoríme o zamestnávateľovi, ktorý sa musí rozhodnúť a zvažovať veľmi komplexné postupy a rozhodnúť sa, čo je najlepšie pre neho, tak je dôležité, aby to bolo jednoduché a na tej lokálnej úrovni je to jednoduchšie. Takže podľa mňa modrá karta postupne možno e, nabehne, ale nie za cenu odstránenia systému, ktorý už dobre funguje a ktorý je potrebný. Takže my musíme jednoducho mať možnosť zachovať paralelné fungovanie národných systémov popri modrej karte. Ide o tú skupinu pracujúcich, ktorú potrebujeme vo Švedsku. Situácia môže byť iná v iných štátoch Takže my nepotrebujeme len vysoko kvalifikovaných, e, ale aj iných pracujúcich. A to, čo sa týka počtu žiadateľov o azyl, ktorých prijalo Švedsko, v tomto kontexte aj to môže mať dopad na fungovanie a využívanie týchto európskych predpisov. Je to akýsi stimul na čo najrychlejšiu integráciu pretože ak niekde pracujete 4 mesiace a prislúbia vám robotu na ďalší rok, tak môžete e, zmeniť pozíciu žiadateľa o azyl na pracovného migranta. Je to zaujímavé nie len pre samotného žiadateľa, ale pre zamestnávateľov, ale pre celú spoločnosť. A my chceme, aby táto príležitosť fungovala naďalej a bola k dispozícii naďalej. Neviem, či som zodpovedala na otázku. Nech sa páči. Ja by som mohol povedať nasledovné, pokiaľ ide o toto rozšírenie. E, v Nemecku sa musíme pozerať na demokratický vývoj a celkom jasne v podstate, pokiaľ ide o zamestnanie a hlavne pokiaľ ide o priemyselné odvetvia alebo zdravotné sestry, tam sme v podstate zreformovali e, právo v roku 2003 a samozrejme, že tam išlo o uznávanie e, kvalifikácie, pokiaľ išlo o iných e, príslušníkov e, štátnych a samozrejme, že je to veľmi ťažké, pretože tieto kvalifikácie sú veľmi rozličné a je ťažké v podstate isté veci uznať. Tá problematika je veľmi ťažká a pokiaľ ide o takéto nariadenie, ktoré by sa malo v podstate týkať modrej karty. Ťažké je vlastne stanovať, stanoviť, že čo by vlastne e, sa malo hodiť na všetky členské štáty, čo sa hodí na Nemecko a tak ďalej. Tá osoba v Nemecku napríklad, ktorá požíva medzinárodnú ochranu, tá môže byť e, vlastne e, dostať takúto e, modrú kartu po 21 mesiacoch alebo 33 mesiacov. Nie je to také zlé. Ale samozrejme, že v tom dlhodobom horizonte to nemá vlastne nejaký veľký význam. A prečo je to vlastne atraktívne? Goetheho inštitút v zahraničí počiarkoval to, že pokiaľ ide o pracovný trh a pokiaľ ide o isté požiadavky a pokiaľ ide o našu potrebu eh, v nadväznosti na takéto pracovné sily, že naozaj by sme mali spraviť všetko preto, aby tieto ľudia do Nemecka prišli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja som rád, že môžem zdôrazniť, že u nás nie je problém s konkurenciou medzi tými, tým vnútorným systémom a modrou kartou. My čakáme na tú novú smernicu. Ja som povedal, že um, to riešenie problému je pomerne obmedzené. Hovorím, u nás je ten kvotový systém a uh, preto je dôležité, aby táto možnosť, o ktorej sa tu dnes hovorí, aby sa rozvinula, aby sme ju naozaj mohli využiť. Tomu, čo ste povedali. Pokiaľ ide o rozšírenie na žiadateľov, to sa pýtala pani poslankyňa zo Švedska, aj v Taliansku prebieha tá istá diskusia. To znamená, ako vyhodnotiť možnosť aj pre, aj, aj pre tých, ktorým bol zamietnutý azyl a ako, ako umožniť pre nich zostať na národnom teritoriu. Samozrejme, tá diskusia u nás je pomerne obmedzená, ale tento problém tu je, existuje tu. Pre, u nás nezabúdajte, že táto, to obdobie, tá lehota, počas ktorej sa preskúmávajú jednotlivé aspekty, sú veľmi dlhé, čiže veľa vecí sa môže zatiaľ udiať. Ale modrá karta môže byť možnou odpoveďou. A druhá vec, náš systém v súčasnosti z pohľadu kvalifikácií je systémom, ktorý uznáva aj kvalifikáciu, uh, um, ktorá, ktorá súvisí s istatom, teda mám na mysli tú menšiu úroveň, napríklad ehm, niekto, kto pracuje v cestovnom ruchu a tak ďalej. Čiže my, ak si ponecháme takéto aspekty, ktoré budú spojené nie len s titulom, ale aj s vyhodnotením skúseností. Myslím si, že budeme môcť naozaj rozšíriť a využiť e, túto novú možnosť. No a pokiaľ ide o rozšírenie výnimky, zrušenia e, štátu možnosť udeliť výnimku na politických eh, migrantov. Nuž tu ide ale aj o samozrejme príjimateľov eh, národnej ochrany. A ja opakujem, že u nás je ich veľmi veľa v porovnaní s tými, ktoré teda získajú medzinárodne. Ďakujem veľmi pekne. Um, um, um, for giving us this really interesting insight into not just the models but the interaction which I think the shadows really need to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 E, Medzinárodná organizácia pre migráciu, pani no, ktorá e, vystúpi a uvedie všetko do kontextu z pohľadu e, trhu práce, zamestnanosti aj z pohľadu ďalších vecí, o ktorých hovoríme. To znamená, ako modrá karta zapadá do celkového kontextu migrácie. Vzhľadom na to, že je neskoro. Uh, Zmestíte sa do desiatich minút, tým pádom bude potom aj príležitosť na ďalšie otázky poslancov, ktorí si nájdu čas a ostanú v pondelok podvečer tu a vypočujú si vás, takže budú môcť položiť otázky, eventuálne mať záverečné pripomienky. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Je mi potešením byť poslednou rečničkou takže pokúsim sa naozaj to skrátiť. Volám sa Chytra Lano, pracujem pre IOM, Medzinárodnú organizáciu pre migráciu, e, ako špecialistka na pracovnú migráciu. Chcem hovoriť o tom, čo znamená modrá karta v širšom kontexte pracovnej migrácie, nielen v súvislosti s vysoko kvalifikovanými pracovníkmi. Chcem hovoriť o aktuálnom a budúcom kontexte demografickej zmeny, potreby trhu práce a potom sa pozriem na E, ako EU politiky reagujú na túto situáciu a na záver predstavím niekoľko odporúčaní, ktoré môžete ďalej zvážiť. Takže, ako vyzerá kontext? Myslím si, že všetci si uvedomujeme to, že Európa má najrychlejšie stárnuce obyvateľstvo na svete a je jasné, že očakávame e, ďalšie zníženie počtu pracovných síl. Podľa odhadu Eurostatu do roku 2060 bude chýbať 19 miliónov ľudí v aktívnom veku, takže je jasné, že musíme prijať opatrenia a zvažovať možnosti E, pracovnej migrácie tak, aby Európa si zachovala svoju konkurencieschopnosť a mohla pokračovať v hospodárskom raste. Nejde tu len o to, že je možno žiaduce pre nás, aby sme mali väčšiu pracovnú migráciu, ale aj pracovná hospodárska migrácia do určitej miery je nevyhnutná pre Európu. Hovoríme tu o starnutom obyvateľstve v Európe, ale zároveň vidíme, že v iných regiónoch sveta, predovšetkým Ehm, globálne na juhu počet obyvateľov stále rastie a teda každý rok rastie ehm, počet aktívneho obyvateľstva každý rok viac ako 40 miliónov subsaharskej Afriky, okrem iných. Ehm, to sú ľudia, ktorí jedno, alebo teda tieto krajiny nevedia absorbovať aktívne obyvateľstvo a tu bude jasne stále väčší tlak na Európu, budú prichádzať ľudia a hľadať prácu. Ak sa pozrieme na potreby trhu práce v Európe, v súčasnosti aj aké sú naše prognozy do budúcna. Už viacerí ročníci hovorili o tom, že to je iba o vysoko kvalifikovaných pracovníkoch, aj e, pracovné príležitosti menej kvalifikované predstavujú veľký podiel pracovných príležitostí a tu máte zoznam takých 20 najžiadanejších. E, je iba zopár vysoko kvalifikovaných. Väčšinou sú to e, potom stredne alebo nekvalifikované miesta. Sú tam e, pracovníci v e, v metalurgickom priemysle, predavači, údržbári, kuchári, rôzne profesie. Takže je jasné, že v EÚ potrebujeme zvážiť aj možnosť otvorenia viacerých zákonných kanálov pre pracovnú migráciu pre rôzne úrovne zručnosti, nielen vysoko kvalifikovaných, ale aj menej kvalifikovaných. Áno, zaznela tu otázka, že už aj tak máme v Európe vysokú mieru nezamestnanosti, pre všetkým e, e, v Južnej Európe. A prečo teda neobsadíme tie pracovné miesta s našimi štátnymi príslušníkmi? Avšak e, v realite je to pomerne ťažké, pretože nemajú potrebné zručnosti Ehm, ľudia majú iné preferencie, nie každý chce byť elektrikárom a nie každý je na to um, um, odborne vzdelaný. Takže realitou je to, že stále viac sektorov sa spolieha na migrantov a národné politiky nezabezpečujú kanály zákonnej migrácie. Prečo je tomu tak? Myslím si, že je to skôr z politických dôvodov a nie z dôvodov e, trhu práce, pretože keď sa pozrieme na to, ako je vnímaná migrácia a rôznorodosť v Európe, tie, táto percepcia je naďalej, toto vnímanie je veľmi negatívne. Robila som prieskum po celom svete, ako sú vnímaní migranti a jediný región na svete, kde väčšina ľudí si myslí, že migrácia je negatívna, je Európa. To naozaj svedčí o tom, ako ľudia vnímajú migráciu a žiaľ, je veľmi ťažké pre politikov eh, pripraviť politiky zákonnej pracovnej migrácie v takomto prostredí, v takejto klíme. Takže stále častejšie e, politiky vychádzajú z názorov, ktoré nestoja na dôkazoch, ale skôr na strachu. A to má dôsledky do budúcna. A tieto reštriktívne politiky, ktoré sa často príjmajú možno s predstavou, ak neotvoríme zákonné kanály pracovnej migrácie, tak jednoducho nekvalifikovaní migranti e, nebudú prichádzať. Viem, že to nie je pravda, budú prichádzať tak či onak a neriešime problémy trhu práce. Ak budú neobsadené miesta, tak budú zamestnávateľa jednoducho naďalej zamestnávať migrátov, migrantov, ale nie oficiálne, neoficiálne oficiálne na čierno a tak ďalej. A mm, mm, nebudeme môcť týchto migrantov chrániť. Takže ako reaguje EÚ vo svojej politike? Áno, je tu prevláda tu konsenzus, že Európa musí skvalitniť kanály pre zákonnú migráciu a riešiť e, potreby trhu práce. Je to jasné v novej európskej politike o zákonnej migrácii, v európskej agende pre migráciu. Všade sa hovorí o tom, že je potrebné viac kanálov pre zákonnú migráciu, avšak e, obmedzuje sa to, je to obmedzené na vysoko kvalifikovaných migrantov. Aktuálny E, kontext e, vyzerá tak, že je tu veľká fragmentácia, máme rôzne smernice pre rôzne typy ľudí, máme niečo pre vysoko kvalifikovaných, niečo pre študentov, výskumných pracovníkov, niečo pre sezónnych pracovníkov. A táto fragmentácia sa vysvetľuje predovšetkým politickými dôvodmi a tým, že členské štáty len veľmi neochotne sa vzdávajú svoje suverenity v oblasti zákonnej migrácie. Ale dôsledkom toho je aj to, že hlavné ciele európskej politiky pracovnej migrácie sa nedajú dosiahnuť. Situácia v roku 2005, tu bol plán zákonnej migrácie, aké, pozrela som si, aké boli stanovené ciele. Prvým cieľom je e, riešiť problémy stanúceho obyvateľstva a zlepšiť pomer e, aktívneho obyvateľstva a dôchodcov budovať e, dynamickejšie hospodárstvo na poznatkoch. Tieto ciele nedosiahneme keď e, sa zameráme len na vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Naozaj to musíme rozšíriť EU politiky, ich záber a, a eventuálne e, kanály zákonnej migrácie aj na stredne kvalifikovaných a nekvalifikovaných. E, asi tá agenda v tomto zmysle nesplnila svoje účely, pretože sa tam nezvažovali nízko kvalifikovaní a stredne kvalifikovaní ľudia. A mala by som to uzavrieť na pozitívnu notu. Keď hovoríme o pracovnej migrácii a integrácii, mali by sme hovoriť aj o prístupe na trh práce a integráciu už tých migrantov, ktorí už sú v Európe, za posledné roky ich prišlo veľa. A keď sa pozrieme statistiku, tak zistíme, že migranti a požívateľia medzinárodnej ochrany majú veľký problém dostať sa na trh práce a zabezpečiť si takú istú úroveň zamestnanosti ako domáce obyvateľstvo a pracujú možno na miestach, ktoré nezodpovedajú ich kvalifikácii. A tu je potrebné takisto prijať opatrenia a vítame nový akčný plán o integrácii, ktorý schválila komisia, takisto ako agendu pre zručnosti. Toto všetko môže byť krokom, e, ktorý môže riešiť potreby trhu práce, ak sa nám podarí optimalizovať zamestnávanie tých, ktorí už sú na našom území. Tuším, mi ostali už iba dve minúty, takže na záver kľúčové odporúčania E, ktoré môžete ďalej zvážiť. Poprvé, myslím si, že e, by sa mal zlepšiť zber údajov tak, aby e, politiky pracovnej migrácie stavali na dôkazoch a skutočných informáciách o skutočných potrebách trhu práce. Ako som povedala, mnohé politiky skôr vychádzajú zo strachu a nie zo skutočných potreb trhu práce. A kým nebudeme mať na stole dôkazy, bude veľmi ťažké presvedčiť ľudí o tom, prečo takéto politiky potrebujeme. Po druhé, EÚ pracovno-migračná politika sa ma, by sa mala zamerať na všetky úrovne kvalifikácie. Už to niektorí povedali, potrebujeme aj nekvalifikovaných migrantov, ktorí prispievajú k nášmu rastu sú kľúčové sektory ako polnohospodárstvo, e, zdravotníctvo, starostlivosť. Ak si ho chceme zachovať v Európe, tak potrebujeme k tomu nízko kvalifikovaných pracovných migrantov. A myslím si, že by sme sa mali teda zamyslieť aj nad tým, ako vytvoriť bezpečnejšie kanály pre pracovných migrantov, nekvalifikovaných alebo nízko kvalifikovaných žiaľ vo väčšine členských štátov takéto možnosti nie sú. Švedsko je možno výnimkou, ale pre mnohé členské štáty nízko kvalifikovaní migranti majú veľmi málo príležitosti prísť zákonne a zamestnať sa a preto potom využívajú nezákonné cesty. A na záver ešte, nie všetko sa dá spraviť legislatívou. Pravdepodobne je potrebné aj zmeniť názor a pohľad Európy na migrantov a rôznorodosť. Ak chceme, aby Európa bola atraktívnejšia, musíme ukázať, že Európa, v Európe je spoločnosť, ktorá víta ľudí. To nezodpoveda dnešnej realite a ja si myslím, že migranti môžu pozitívne prispieť ďalšiemu vývoju. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A Takisto ste nám pripomenuli za IOM e, tie témy, ktoré robíme v oblasti zákonnej migrácie, alebo aspoň o ktorých hovoríme, že chceme ich robiť a sa snažíme ich robiť. Takže ďakujem pekne. A v tejto poslednej časti by som sa opýtal kolegov, či máte nejaké otázky, ale ak máte nejaké záverečné pripomienky alebo návrhy e, v súvislosti s týmto vypočutím, ak chcete niečo, aby sa dostalo do zápisnice pani Veraro, Jim Lambert a ak ešte niekto iný sa chce vyjadriť, e, na záver prihlaste sa. Opäť budem hovoriť po švedsky. Takže tak ako ste povedali, o, počkám, kým si naložíte sluchatka. Dobre, takže Cecília už hovorila o príťažlivosti že nie sme dostatočne atraktívni, preto aby sme prilákali do Európy ľudí, ale tu nejde len o to, alebo že je tu iná konkurencia. Vyplýva to aj z toho, čo ste povedali, že spoločnosť jednoducho už nie je taká otvorená migrantom. Sú tu rasisti, je tu xenofóbia, a ľudia, ktorí prichádzajú zvonku, možno by chceli prísť do Európy, ale počujú o tom, že v našej spoločnosti dominujú e, negatívne emócie, takže radšej neprídu. To je dôležité, je potrebné vysvetľovať, robiť osvetu, a tak zmeniť tú príťažlivosť, či chýbajúcu príťažlivosť Európy. Áno, nemali by sme hovoriť iba o tých, ktorí ešte prídu, ale o tých, ktorí už sú tu, ktorí odišli z vojnových zón, žiadatelia o azyl, utečenci, tých všetkých treba zaintegrovať a dať im prácu a potom sú tu takí, ktorí prichádzajú z iných oblastí, nielen z vojnových oblastí. Oblasti strozemného mora, ktorí už to majú plné zuby. E, a nemáme pre nich miesto, nechceme ich tu, musíme sa na to pozrieť. Musíme nájsť takisto zákonné cesty vstupu na územie Európskej únie aj pre nich. Nemôžeme ich tlačiť do toho, aby sa snažili k nám dostať cez nezákonné, nebezpečné cesty. Takže čo môže spraviť Európska únia? No asi všetko v smernici o modrej karte sa nevyrieši, ale sú nejaké iné riešenia, ktoré by ste nám chceli poradiť, možno v iných oblastiach? metódy alebo typ e, efektívnej regulácie pre tých, pri ktorých prichádzajú, ale nie z vojnových zón. Ďakujem pekne. Jean Lambert. Ešte predtým, ako Jean povie, chcel som, sa vyjadri, chcel som povedať, e, že tu sú jasné kompetencie aj pre výbor pre um, zamestnanosť. A, takže ona to zmenežuje, pretože ona je v oboch výboroch. Ďakujem pekne, aby som chcela nadviazať na to, čo tu zaznelo. Keď sa pozrieme e, na tú modrú kartu v minulosti, e, sú veci, ktoré nám povedali, niektoré členské štáty sa mimoriadne snažili robiť nábor keď sa pozrieme povedzme na Nemecko a na e, kvalifikovaných pracovníkov z Indie, e, jeden z dôvodov, prečo nám povedali, že mali úspech, bolo presne to, že to boli ľudia, ktorí chceli e, rekrutovať, nábor urobiť a Európa je vlastne jedna časť sveta, ktorá má dosť negatívne názory na migráciu pravdepodobne to, čo by sme mali spraviť, je pozrieť sa na tie opatrenia, ktoré máme k dispozícii, pokiaľ ide o antidiskriminačnú legislatívu. Akým spôsobom by toto mohlo vlastne fungovať a akým spôsobom by mohli lepšie fungovať aj orgány, ktoré sa snažia o rovnosť. A takisto samozrejme by sme mali do týchto otázok zapojiť aj odbory. Keď sa pozrieme napríklad na uh, prach, pokiaľ ide o mzdu, respektíve plat. Som naozaj prekvapená tým, že Švédsko má obrovskú silu, pokiaľ ide o kolektívne vyjednávanie. A toto nefunguje vo všetkých ostatných e, členských krajinách. Takže či v podstate je e, tá predstava taká, že by krajina mohla mať, tak povediať, slobodnú vôľu a stanoviť, stanoviť si vlastne e, takýto prach, pokiaľ ide o mzdu, alebo by sme sa mali zamerať na niečo podobné. A takisto by ma zaujímalo, že či si myslíte, čo si myslíte, čo by sme mohli spraviť e, v nadväznosti na riešenie otázky e, kvalifikácie aj kvalifikácie tých ľudí, ktorí sa sem dostali, ktorí sem chodia, ale aj e, v nadväznosti na validáciu kvalifikácie, to znamená uznávanie kvalifikácie, hlavne pokiaľ ide o neformálny sektor. Na toto by sa malo EÚ pozrieť. A takisto, čo si myslíte, mám samozrejme veľmi dlhý zoznam otázok, je tam ešte aj tá otázka v nadväznosti na rodinných príslušníkov takéhoto kvalifikovaného pracovníka, či by to malo byť nejakým spôsobom obmedzované alebo nie, ak niekto rozmýšľa o tom, že by sem prišiel, či vaša partnerka alebo manžel, keď nebude mať možnosť pracovať, či to vlastne zaváži, keď sa ľudia budú rozhodovať a tak ďalej. Pretože veľmi dobre vieme, že ľudia majú obrovský nejakú možnosť vybrať si, kam vlastne chcú ísť, pretože keď povedzme e, máte lekárskú profesiu, tak naozaj je obrovské množstvo rôznych krajín, kam môžete ísť a chceme byť atraktívni, čo by sme mali spraviť ešte navyše. Veľmi pekne ďakujem. Možno, že aj ďalší kolegovia by chceli pripomienkovať tieto otázky. Chcel by sa niekto ešte prosím prihlásiť do diskusie? Nie? Chceli by ste reagovať? Nech sa páči. Budem sa snažiť. Áno, ďakujem veľmi pekne za tieto užitočné pripomienky a otázky. Pokiaľ ide o ekonomickú migráciu a samozrejme ten fakt, že nie všetci ľudia, ktorí sem prichádzajú, eh, ťažia z medzinárodnej ochrany, respektíve čo by mohlo EU, eh, mohla EÚ urobiť, to je naozaj veľmi ťažká otázka na tú pravdepodobne nemám odpoveď, ale chcela by som vám dať len niekoľko náznakov z mojej strany. Ja si naozaj myslím, že v prvom rade by sme mali uvažovať o otvorení istých kanálov, pokiaľ ide o migráciu pracovných síl. To neznamená samozrejme, že každý môže prísť a ťažiť eh, výhody z tohoto, ale tí ľudia, ktorí majú eh, tú kvalifikáciu, um, vysokú kvalifikáciu, ktorú potrebujeme a tak ďalej. To by mali byť vlastne ľudia, ktorým by sme mali umožniť, aby sem prišli, pretože v konečnom dôsledku, ak je tam tá požiadavka, tak samozrejme tí ľudia prídu. Takže nejde tam len o tento faktor proste tlaku, ale sú isté zručnosti potrebné tu, ak pôjdu povedzme do Talianska, tak povedzme, eh, že aj keď nebudú mať papiere v poriadku a budú v podstate e, migrantmi, e, tak e, sa im podarí zohnať prácu. Takže toto sú veci, ktoré by sme mali zvážiť. A takisto sa snažím uvažovať o tom, že či som zachytila aj tie ostatné dodatočné otázky. Myslím, že ste sa pýtali na ten prach, pokiaľ ide o mzdu, či sa toto vlastne považuje za užitočné. Ja by som skôr povedala, že spôsob, ako vlastne je nastavený ten prach mzdy v nadväznosti na súčasnú smernicu týkajúcu sa modrej karty, že to nie je užitočné. Neberie sa, e, neberú sa tam vlastne tie rozdiely, ktoré môžu existovať, pokiaľ ide o jednotlivé odvetvia. Niektorí špecialisti sú lepšie platení ako iní špecialisti v nejakom inom odvetvi a tak ďalej. A samozrejme, že sú tu aj študenti, ktorí vlastne ukončili svoje štúdium a vlastne začínajú pracovať. Samozrejme, že je to e, dobrý krok dopredu, pretože pokiaľ ide o tento prach týkajúci sa mzdy, tak ten by sa mal znížiť ale to samozrejme neznamená, že by sme sa nemali postarať o tie rozdiely, pretože keď sa pozrieme na švedský systém, keď sa pozrieme na dohody v nadväznosti na kolektívne vyjednávania a tak ďalej, to je asi lepší systém, ktorý by sme mali, o ktorom by sme mali uvažovať. A pokiaľ ide o uznávanie kvalifikácie, samozrejme, že je veľmi ťažké integrovať ľudí, ak sa nám naozaj nepodarí istým spôsobom uznať ich kvalifikáciu a ich zručnosti. To nemusí byť len formálna kvalifikácia, ale aj zručnosti. Zručnosti, ktoré získali formálnym alebo neformálnym štúdiom. A ako to budeme toto hodnotiť? Tam by sme mali vlastne vypracovať ďalšie nástroje, ďalšie systémy a zamyslieť sa nad tým, ako by sa to dalo harmonizovať, pretože momentálne v podstate máme takú situáciu, že asi nebudeme v jednej krajine uznávať nejaké kvalifikácie alebo zručnosti a v inej krajine to uznávať budú. Toto nie je ľahký proces. A samozrejme e, právo e, zlúčenia rodiny. Ja nie som za to, aby vlastne takéto ustanovenia tam zostali, pokiaľ ide o túto smernicu, pretože to nezlepšuje atraktívnosť modrej karty a v konečnom dôsledku si myslím, že aj keď naozaj v podstate e, by bala takáto možnosť na trhu práce, to neznamená, že tá takáto osoba vlastne okamžite nájde prácu. Musí mať naozaj zaujímavý profil a ten zamestnávateľ musí mať záujem o to, aby vlastne e, prijal do zamestnania takéhoto človeka. A ak je povedzme tento človek eh, členom rodiny tohto vysoko kvalifikovaného, prečo nie? A pokiaľ ide o tie, tých menej kvalifikovaných, tá modrá karta tá má v špecifický rozsah. Ja si myslím, že by bola potrebná iná politika, iné nástroje na toto potrebné. Je to veľmi dôležité, pretože národné systémy nemajú vlastne systémy, eh, ktoré by fungovali Švédsko e, naozaj takúto potrebu má. A keď sa pozrieme na Polsko alebo um, sa pozrieme na Lotyšsko a tak ďalej, na ľudí, kto, e, teda oni zamestnávajú ľudí z susedných krajín a povedzme z Moldavska a tak ďalej. A tieto krajiny naozaj bojujú o to, aby sa im podarilo vlastne naozaj uh, presadiť taký systém, ktorý by bol vhodný ako vlastne je manažovať e, túto e, legálnu migráciu tých menej kvalifikovaných. Veľmi pekne ďakujeme. A chcel by som za našich kolegov povedať, e, že vám skutočne veľmi ďakujeme. Ďakujeme aj všetkým členom panelu, panelistom, ktorí tu sedeli. Naozaj nie je rozumné, robiť nejaké závery e, v nadväznosti na niečo také e, obrovsky dôležité, ako je e, legálna migrácia. Ale našou úlohou bude, a dovolte mi, aby som to povedal, to bude istým spôsobom úloha, tak povediať, s ktorou by sme mali zlepšiť isté veci my musíme pochopiť, že máme legálnu migráciu a to je oblasť, ktorá je veľmi sporná. Keď sa pozriete na ten širší kontext, môžeme sa pozerať samozrejme na záležitosti návrhu e, predloženého komisiou a môžeme sa zamyslieť nad vecami, ktoré tu odzneli v rámci tohto vypočutia. Sú tam naozaj veľmi dôležité veci suverenity. E, členské štáty hovoria o integrácii. Gina hovorila o tom, že do akej miery je atraktívna Európska únia, pokiaľ ide o, o otázky e, rasizmu a tak ďalej. A v konečnom dôsledku by sme mali zabezpečiť to, že ma, budeme mať naozaj veľmi rozumný návrh a, e, že e, pri živote v podstate zostane táto modrá karta, pretože naozaj by sme mali pridať istú hodnotu k tomuto a mali by sme zachovať e, e, svoj e, naozaj dobrý prístup, pokiaľ ide o túto zákonnú migráciu. Je to veľmi komplikovaná oblasť a veľmi dobre vieme, že Európska únia zaostáva, pretože nepriťahujeme ľudí, ale je to komplikovaná otázka, komplikovaná oblasť a máme momentálne naozaj čelíme obrovským záležitostiam, pokiaľ ide o integráciu. Takže podľa možnosti by sme sa mali snažiť o to, aby to bol podľa naozaj čo najlepší návrh. A som si istý, že ako sa budeme e, blížiť k Vianociam, prebehnú ešte stretnutia s tieňovými spravodajcami. Veľmi pekne ďakujeme všetkým kolegom za ich názory, ktoré sa odrážajú aj v našich diskusiách počas tých stretnutí, ktoré poriadame. Veľmi pekne vám ďakujeme. Je to naozaj veľmi komplikovaná záležitosť, pretože toto sa týka naozaj legálnej migrácie. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem a uvidíme sa zajtra.